Kolegovia, začali by sme, ak dovolíte. Máme tu pána komisára Potočníka a preto máme o to väčší dôvod e, venovať buď čo najviac času. Ešte kým sa usádzate, len veľmi v krátkosti, bod 9 našho programu, ktorý sa týka odporúčania koordinátorov Výsledok schôdzi z 24. júla a 3. septembra sú už v dispozícii v elektronickej podobe, ak teda nie sú žiadne námietky. Do konca tejto schôdze ich budeme považovať e, za schválené. Tieto zápisnice zo schôdzi koordinátorov. Teraz by som prešiel k prvom, bo, prvom bodu na našom eh, dnešnom programe popoludní a tým je výmena názorov s komisárom Potočníkom. Mm, chcela by som sa mu poďakovať za to, že prišiel na schôdzu výboru Envy, aby sa vyjadril k balíčku obehovej ekonomiky, ako ešte viete, v júli komisia prezentovala tento balík, ktorý pozostáva z prírezového oznámenia na kruhové hospodárstvo v Európe a 6 e, návrhov smerníc, ktoré revidujú aktuálnu smernicu a tri konkrétne odporúčania, ktoré sa týkajú malých a stredných podnikov s cieľom e, udržateľného vedenia budú a taktiež zefektívnenie práce. Nech sa páči, pán komisár, dávam vám slovo a potom budeme mať aj priestor na diskusiu. Vypočujeme si stanoviska rôznych politických skupín. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Distinguished members of European Parliament, ladies and gentlemen, first of Giovanni, vážení eh, poslanci, náskôr, ak dovolíte, chcel by som vám zablahoželať k tomu, že eh, ste boli zvolení do Európskeho parlamentu. Veľmi ma teší, že je tu mnoho z vás, Olgore Envy, s ktorými som už spolupracovala v priebehu posledných 5 rokov. Pre tých z vás, ktorí ste tu boli aj pred 5 rokmi na mojom vypočutí, ešte si spomínate, že ako menovaný komisár pre životné prostredie som sa zaviazal k niečomu, čo ho som sa držal v priebehu celého mandátu. Chcel som si stanoviť za prioritu, aby program Európa 2020 prerast a e, pracovné miesta bol postavený na pevných základoch, e, stabilite a efektívnom využívaní zdrojov. Odvtedy bojujem intenzívne za integrovaný prístup medzi hospodárskymi politikami, ďalej ekologickými a sociálnymi politikami. E, druhý balík hospodárskych opatrení, ktorý schválila komisia v júli, dokázal integrovať všetky tieto tri dimenzie a čo ešte dôležitejšie, e, dokazuje, že e, cesta rastu, ktorej sa držíme, nie je správna v 21. storočí v Európe. Dnes by som chcel zdôrazniť, čo som povedal v úvode svojho mandátu v roku 2010 a síce, že 21. storočie bude storočím e, veľkej zraniteľnosti a táto zraniteľnosť robí zo životného prostredia kľúčovú časť našej pozitívnej agendy do budúcna. Graf, ktorý máte pred sebou, dokazuje, čo tým myslím. Vidíme tu index ľudského rozvoja na horizontálnej osi a ekologickú stopu na osobu na vertikálnej osi. Bodky e, predstavujú krajiny alebo zhluky krajín, aby som bol konkrétnejší na celom svete. Vidíme tu, že o čo vyšší je hrubý domáci o, to znamená kvalita života, o to vyššia je stopa na životnom prostredí. Na to, aby sme dosiahli udržateľnosť krajiny, musia prejsť k pravému dolnému rohu tohto grafu a dostať sa čo najbližšie k zelenej časti tak, aby e, rozvoj človeka nepoškodzoval e, naše zdroje do takej miery ani životné prostredie, ako vidíte ani jedna krajina nie je zatiaľ ešte v tej zelenej časti grafu, tak aby sa im žilo dobre, ale zároveň udržateľne. Teda s svedkami toho, že krajiny, ktoré sú na nízkej priečke rozvoja, sa najskôr hýbu hore a potom, až keď sú už vysoko, začnú zvažovať, ako sa posunúť dole. A skutočná zodpovednosť leží práve teraz v rozvinutej časti sveta. Ak my neposkytneme e, technologické riešenia a taktiež e, neprejavíme jasné vzorce toho, ako sa má konať, e, tak sa to tým ostatným krajinám tiež nepodarí. Sme zaseknutí v lineárnom ekonomickom modeli, ktorý sa vyvíjal už celé stáročia vyčerpateľných eh, zdrojov. My ťažíme eh, zdroje a potom ich vyhadzujeme ako odpad bez toho, aby sme si uvedomili ich plný potenciál a využívali ich plnú hodnotu. Potrebujeme taký model rastu, ktorý nám umožní, aby bohaté ekonomiky posúvali svoju úroveň na udržateľnú úroveň a zároveň, aby neustále zvyšovali životnú úroveň. A taktiež je taký model, ktorý umožní zmajúcim sa ekonomikám eh, posunúť sa vpravo bez toho, aby sa hýbali príliš smerom hore. Naša zodpovednosť e, aj jednotlivca, aj celej spoločnosti sa čoraz e, zväčšuje a nedá sa porovnať s zodpovednosťou e, ľudstva, ktorému, ktoré čelilo ľudstvo pred storočím. Zmenil sa spôsob, ako konzumujeme, ako žijeme. To je samozrejme nevyhnutný proces. V Európe sme si to uvedomili, keď sme integrovali stratégiu efektívneho využívania zdrojov ako súčasť stratégie 2020. Stanovili sme si za cieľ odpojiť rast od využívania zdrojov a taktiež dosúľadiť to s inými cieľmi bolo to v snahe dostať sa do tej zelenej zóny a toto je obsahnuté aj v 7. programe, tak aby sme žili v rámci možností našej planéty. Politika životného prostredia už sa nemala vnímať ako obmedzenie rastu, náš budúci rast vlastne bude určovať naša schopnosť vysporiadať sa s obmedzenými zdrojmi, ktoré sú k dispozícii a s čo najefektívnejším využívaním zdrojov, ktoré máme k dispozícii každého štvorcového metra a kubického metra. Toto dáva zmysel aj z hľadiska eh, ochrany životného prostredia, aj ekonomiky. Európa totiž je zaseknutá v modeli, ktorý je príliš naviazaný na e, zdroje a zároveň čelíme kríze dávky zdrojov. A to má vplyv na zvyšujúce sa náklady za tieto zdroje, napríklad nedávne štúdie o oceliarstve a hliníkovom sektore dokazujú, že až 13 až 14 nákladov v týchto sektoroch e, sú spojené s prepravou a taktiež celkové že tieto zdroje sú eh, vysoko um, už do veľkej miery vyčerpané. Ak chceme um, zachovať našu životnú úroveň, nemáme inú možnosť, musíme len zvyšovať pridanú hodnotu a to tým, že zvyšíme produktivitu aj práce, aj našich zdrojov. Tento balíček um, okruhovej ekonomiky je výrazným posunom eh, k zvýšeniu efektivnosti našej ekonomiky, zvýši celkovú efektívnosť e, využívania našich zdrojov a taktiež prinesie novú e, možnosť rozvoja a udržateľnosti. Je to súčasť európskej politiky pre rast a rozvoja, taktiež ochrany životného prostredia. E, komisii je jasné, že tieto politiky sa dajú skombinovať a práve preto tieto návrhy v balíčku nemám pod palcom len ja, ale aj ostatní komisári pre výskum, pre inovácie, pre zamestnanosť, pre podnikanie a priemysel. Budúcnosť e, a budúca konkurencieschopnosť nášho priemyslu bude e, závisieť nielen od e, toho, ako dokážeme efektívne využívať zdroje, ale tiež ako dokážeme nahradiť suroviny a dovo, dovážené suroviny tým, že budeme využívať sekundárne suroviny tam, kde sú v dispozícii a ako dokážeme produkovať také tovary, ktoré sa môžu opätovne využívať, opraviť, recyklovať. Práve to myslíme pod pojmom um, obehové hospodárstvo. Teda navrhujeme, aby sa v Európe stala spoločnosť bez odpadu. Chceme tých 600 miliónov tón um, materiálov, ktoré sú obsahnuté v našom odpade, a chceme ich um, opäť dostať do ekonomiky, do obehu. Teda museli sme vykonať revíziu uh, našej legislatívy v oblasti odpadov a chceli sme to zapojiť do balíčka eh, tejto obhajovej ekonomiky. Znamená to, že každé jedno štádium eh, musíme prehodnotiť. Je to balíček, ktorý konkrétne pomenúva, kde trhy zlyhávajú a taktiež eh, navrhuje, ako postupovať ďalej, aby sa veci zmenili. Snažíme sa vyhodnotiť, ako zlepšiť fungovanie trhov so sekundárnymi surovinami. Taktiež zvažujeme také modely, ktoré sú uh, efektívnejšie vo využívaní zdrojov a taktiež chceme podporovať e, dizajn, ktorý je udržateľnejší, ktorý podporuje e, opraviteľnosť e, surovina, taktiež recyklovanie. taktiež chceme zvýšiť naše povedomie o životnom cykle výrobkov a zároveň chceme získať aj jasné smerovanie v zvýšení našej produktivity zdrojov a taktiež zvýšení atraktivity pre investorov a pre podniky. Tento balíček obsahuje mm, oznámenie k tejto obehovej ekonomike a program e, s nulovým odpadom v Európe. Toto je to hlavné posolstvo tohto dokumentu. E, revízia legislatívy v oblasti odpadu a taktiež ciele v smernici o e, odpade, ako aj v smernici o skládkach okrem iného a sú tam aj ďalšie tri oznámenia o zelenej zamestnanosti, taktiež o zelený akčný plán pre malé stredné podniky a príležitosti v oblasti zvyšovania efektivnosti využívania zdrojov. E, žiaľ, trošku sme sa oneskoreli e, s oznámením o odzrateľných potravinách. E, nie je to súčasťou balíčka, žiaľ, ale podržalo sa nám to už schváliť ako osobitný cieľ vzťahujúci sa práve na potraviny. Vrátim sa k tomu ešte neskôr. Na ďalšej stránke, teda na stránke 4 mojej prezentácie, vidíte revíziu politiky odpadu a revíziu cieľov. Toto je totižto jadrom celého tohto balíčka. Snažíme sa o takmer nulový odpad. Európa sa snaží dosahovať cieľe v oblasti znižovania odpadu. Konkrétne e, navrhujeme mimochodom tie e, čiernym napísané ciele sú právne záväzné ciele, ktoré navrhuje komisia a e, červenými písmenami sú uvedené iba indikatívne politické ciele, ktoré tiež navrhuje komisia indikatívne samozrejme nie sú právne záväzné, ale to neznamená, že sú menej dôležité. E, znamená to, že členské štáty by mali vypracovať svoje programy a konkrétne kroky, ktoré e, budú smerovať týmto smerom. Teda navrhujeme podporovať recykláciu a opätovné využitie odpadu e, až do výšky 70 do roku 2030. V súčasnosti sme zhruba na úrovni 45 navrhujeme zvýšiť mieru recyklácie eh, obalových materiálov do roku 2030 o 60 a taktiež 80 eh, do roku 2025 a to vrátanie cieľov pre konkrétne materiály. A taktiež navrhujeme zákaz eh, skladkovania všetkého recyklovateľného odpadu do roku 2025. Toto všetko sú tri právne záväzné návrhy a tiež e, navrhujeme, aby členské štáty sa úplne snažili um, upustiť od skládok do roku 2030, aby presahovali menej ako 5 všetkého odpadu. Taktiež navrhujeme indikatívne ciele, ktoré by znamenali znižovanie e, potrebného odpadu o 30 do roku 2025 a taktiež odpad v moriach, aby sa znižilo 30 do roku 2020. Toto je tiež súčasťou aj iných e, balíčkov, napríklad Euró po roku 2020. Aj keď tieto ciele vzťahujúce sa na odpad budú právne záväzne, nechceme čakať až do roku 2030, aby sme sa presvedčili, že niektoré členské štáty ich neplnia. Preto navrhujeme monitorovanie a tiež mechanizmus včasného varovania, ktorý nadviaže na poradenstvo, ktoré už teraz poskytujeme tým členským štátom, ktoré to najviac potrebujú. Tiež sme sa snažili využiť revíziu eh, smernic o odpade, aby sme odstránili prílišné administratívne zaťaženie aby sme zlepšili možnosť predkladania správ o rizikovom odpade, taktiež aby sme zvýšili možnosti programov priamej zodpovednosti a e, taktiež e, zjednodušili e, požiadavky predkladania takýchto správ. Okrem toho chceme ďalej presadovať rozvoj trhov pre vysoko kvalitné sekundárne suroviny a materiály, vrátanie konkrétneho preskúmania pridanej hodnoty a taktiež atribútov takýchto surovín. Iste viete, E, že je potrebné preskúmať si všetky tieto e, podrobnosti a spolieham sa na vás, že sa nám podarí spoločne preniesť tieto slova do e, reality. Teraz by som sa ďalej vyjadril k širšej politickej agende, ktorá bude spojená s touto revíziou o stratégie 2020. Na ďalšej stránke mojej prezentácie sa dostávam k samotnému ťažisku E, tohto balíčka a síce konkrétne ciele na efektívne využívanie zdrojov. Bude si to vyžadovať politickú pozornosť a taktiež procesy, ktoré sú spojené e, s touto zefektívnenosťou vo využívaní zdrojov. A tiež Európska únia, členské štáty a aj podniky budú musieť zvýšiť svoju e, výkonnosť. Nechali sme si poradiť, zvážili sme rôzne možnosti predtým, ako sme sa rozhodli E, vychádzajúc z dôkazov, ktoré sme zhromaždili, sme dospeli k záveru, že e, produktivita využívania zdrojov e, beraná HDP a spotrebou súrovín je najlepším dobrým ukazovateľom a najlepšie zdôrazňuje význam a relevantnosť efektívnosti zdrojov. Spotreba súrovín je relevantná pre všetky sektory ekonomiky. Zohľadňuje totiž e, plnohodnotný reťazec a taktiež aj dovážané tovary a suroviny a tiež je úzko prepojená k využívaniu našej energie tým, že zabezpečíme, aby rovnaké výrobky, či sa už vyrábajú tu u nás alebo mimo EÚ, aby mali jasné označenie, aká spotreba surovín je s nimi spojená. Je to najlepšie meradlo možnosti zefektívnenia využívania našich zdrojov e, a taktiež sa dá jasne e, poukázať e, na tom, o čo nám vlastne ide. Využívanie pôdy, vody a taktiež uhlíkových plynov Mm, súvisí s využívaním surovín. Zároveň však tento ukazovateľ, ktorý je napojený aj na HDP, je najpraktickejším a najnázornejším. Teraz je dôležité stanoviť si e, vhodné ciele. V rokoch 2000 až 2011 e, sa zvýšila e, produktivita našich zdrojov iba niečo viac ako 2 Naše odhady ktoré vychádzajú zo súčasných politík, naznačujú, že v roku 2030 sa Produktivita zdrojov bude pohybovať na rovne zhruba 15 vyššie, keďže podniky zvýšia svoju efektívnosť e, s tým, ako sa zvyšujú ceny za suroviny, ale tým, že sa to bude zvyšovať, e, spomalí sa miera e, zvyšovania produktivity zdrojov až na úroveň menej ako 1% ročne. Musíme zvrátiť toto spomaľovanie. Naša platforma pre efektívnosť zdrojov ktorej sú okrem iného aj e, niektorí europoslanci, odporúča 30-percentné navýšenie produktivity zdrojov do roku 2030. Takýto cieľ by bol ambiciózny, ale zároveň reálny a zachoval by dlhodobý trend e, výročného dvojpercentného navyšovania e, tejto produktivity. Komisia sa snaží dosiahnuť prvé hodnotenie dopadov na rast a zamestnanosť takýchto cieľov. Výsledky zatiaľ potvrdzujú, že tým, že budeme efektívnejšie využívať zdroje, Európska únia bude výkonnejšia aj z hľadiska hospodárstva. Teda znamená to, že ak zvýšime eh, našu produktivitu o 30 zvýšime tým HDP až do výšky 3 a vytvoríme zhruba 2 milióny nových pracovných miest. než eh, keby sa to zvyšilo iba o 15 Okrem toho sa odhaduje, že opatrenia ako napríklad lepší ekodizajn, ďalej ehm, obmedzenie odpadov prinesú taktiež úspory podnikom v EÚ až do výšky 600 miliárd eur alebo 8 ich ročného obratu. Eh, taktiež by to prinieslo aj sociálne, aj ekologické výhody, pričom by to podporilo hospodársky rast. Eh, takýto cieľ preto je úplne koherentný s prístupom troch pilierov pre rast a taktiež zaplňa medzeru, ktorá existuje v stratégiu 2020 v súčasnosti. Teda, čo ďalej? Nezáväzné ciele produktivity zdrojov by sa mohli stanoviť na úrovni EÚ e, tým, že by členské štáty boli ponechané sami na seba, aby si stanovili, ako chcú dosiahnuť optimálnu kombináciu politík. E, kombinácia národných aj európskych politík napríklad na práve toto obehové hospodárstvo môže prispieť k splneniu týchto cieľov. Vidíte na tejto stránke prezentácie klasický obrazec tohto obehového hospodárstva a ako tieto ciele prinesú e, zníženie straty surovín, e, zvýši sa zároveň hodnota, ktorú získavame z našich surovín a taktiež zvýšime mieru recyklácie už prítomných eh, súrovín. Náš návrh obehového hospodárstva um, považuje um, produktivitu zdrojov ako jeden možný ďalší cieľ stratégie 2020. Rozhodnutie sa bude prijímať v kontexte strednodobej revízie, pritom sa vezmú do úvahy aj výsledky eh, súčasného verejného pripomienkovania spolu s odporúčaním eh, platformy pre efektívnosť zdrojov. Vyzývam vás, aby ste aktívne podporovali ciele produktivity zdrojov v tejto revízii, pretože tak sa nám môže podariť zabezpečiť, aby prepojenia medzi životným prostredím a rastom a pracovnými miestami boli lepšie zastúpené v stratégii 2020 a taktiež, aby procese riadenia boli tiež zastúpené aj v semestri. Aby som to zhrnul, bez toho, že podporíme efektívnosť zdrojov, konkurenceschopnosť európskeho priemyslu je e, vystavená veľkému riziku a bez politických cieľov na úrovni EÚ sa nám nikdy nepodarí vytvoriť také rámcové podmienky a stimuly, ktoré sú potrebné pre tento prerod, dámy a páni. V neposlednom rade ako ste sa už ste to počuli, už nebudem pôsobiť v komisii a ak by som bol, zrejme už by som nepracoval v tomto sektore. Venoval som 10 najproduktívnejších rokov e, svojho profesionálneho života a to aj vďaka vašej dôvere a vašej pomoci e, tomuto úsiliu. Teda rozhodne nesúhlasím s tými, ktorí niekedy tvrdia, že Európsky parlament e, je len zo skupením ľudí, ktorí nemajú vplyv na európsku budúcnosť. E, práve naopak, e, na vás naozaj záleží, naozaj môžete priniesť mnoho pozitívnych zmien. Už sme toho boli svetkami minulosti. Vďaka vašej usilovnosti sa dosiahlo mnoho vecí a vďaka vašej vízii Európy môžeme zmeniť veci k lepšiemu aj vo svete. Teda naozaj chcem vysloviť hlbokú vďaku a taktiež spokojnosť s tým, ako sa nám spolupracovalo spoločne a som presvedčený, že aj môj následník bude mať vašu podporu. E, spolieham sa na vás, že podporíte tento náš projekt, aby sme e, spustili toto obehové hospodárstvo a tento projekt e, a dúfam, že sa nám bude spolupracovať s ostatnými výbormi dobre, aby sme pracovali v prospech európskeho rastu aj pracovných miest. Ďakujem. Caro commissario, credo che l'applauso dei colleghi... Vážený pán komisár, myslím, že ten aplaus kolegov celkom jasne označuje to, ako vás vnímali, ako vnímali vašu prácu, vašu angažovanosť v každodennej práci v rámci toho portfólia, ktoré ste tu vy zastupovali. Po tomto krátkom vstupe teraz môžeme začať s jednotlivými prihlásenými rečníkmi. Takže normálny postup máme zvyčajne prvé kolo otázok. Sú to koordinátori najprv, ktorí sa pýtajú, respektíve tí, ktorí tu hovoria v ich zastúpení. A potom ešte máme mm, kolo odpovedí komisára na jednotlivé otázky a potom sa prechádza väčšinou k druhému kolu otázok. Takže začíname za EPP. Sa môže vyjadriť pán Karl Heinz Florenc. Nech sa páči. Áno, pán Potočník. Dlho sme na tento dokument čakali, pretože my v Európe sme mali viacero rozptýlených smerov, pokiaľ ide riešenie tejto politiky a tá koherencia tu nikdy nebola a takéto vedecky vyargumentované stanovisko tu vždy chýbalo, to sme teraz dostali, dlho sme na ňo čakali. Sme skutočne radi, že si to dosiahol ešte ty ako komisár. A vlastne v rámci tohto príhovoru sme videli, že sa do toho zapracovalo veľmi veľa vedeckých poznatkov. To je aj vďaka tvojmu týmu. Ja sa osobne teším tomu, že to vychádza predovšetkým z tej inovatívnej budúcnosti, ktorú my Európe potrebujeme naliehavo. To znamená uviezť nejaké čísla, to sa dá ľahko a to nikdy nič neprišlo, neprinieslo, ale vybudovať také celkové povedomie, že táto politika zdrojov by mala byť exemplárnou otázkou pre budúcnosť, tak to vidíme vlastne na tom, že keď napríklad tá elektronická mobilita v Číne e, znamená ešte ďalší pokrok, tak jednoducho budeme sa snažiť veľmi získať suroviny pretože tieto suroviny budú naviazané potom na také krajiny ako Čína. Takže veľmi dobre, že ty vsádzaš na to, aby sme si my vytvorili toto povedomie ohľadne tejto problematiky, aby sme celý tento reťazec získavania surovín vnímali tak, ako sa má, aby sme čo možno najúčinnejšie, najúspornejšie postupovali. Neviem presne, ako sa to v angličtine nazýva, ale aspoň u mňa v nemčine vlastne by sa mal slovo odpad zakázať, pretože slovo odpad alebo jeho obsah neexistuje. Ja sa to snažím vysvetliť mojej vlastnej rodine a aj tam zlyhávam. Takže myslím, že celý tento reťazec od samého začiatku až po samotný koniec, správne to je pochopiť, pomenovať a využiť, to je tá kľúčová otázka úloha pre nás a ja som zodpovedný práve za otázku sekundárnych zdrojov, zdrojov surovín, a ja sa tomu skutočne veľmi venujem a myslím, že napriek tomuto úsiliu tu predsa ešte pár slabín, ktoré treba odstrániť. Tá odpadová hierarchia, ktorú sme tu v minulosti mali kvôli jednej veľkej členskej krajine, bohužiaľ to nebolo také, ako to malo byť a takáto, takýto deravý postup, ktorý sme tu mali v minulosti, viedlo nakoniec k tomu, že v Nemecku sa veľmi usilovne zbiera odpad, ale potom predsa len sa nerobí recyklácia, pretože e, väčšina ide aj tak do spalovne. Takže to je vlastne taký dvojitý výklad mm, toho recyklovania a spalovania, pokiaľ ide o nakladanie odpad. To musíme ešte odstrániť. Keď napríklad rozprávam s odborníkmi, tak oni hovoria, že oni by chceli napríklad recyklované e, miesta, kde sa bude recyklovať odpad, ale jednoducho oni hovoria, že nikdy sa nám nedostane surovina k dispozícii, pretože predtým, než sa má dostať k nám, sa potom dostane vždy do spalovne a jednoducho my potom nemáme čo recyklovať. A ja si myslím, že to je dôležitý bod, ktorý tu treba spomenúť. A ďalší bod, to sa týka, e, to sa týka skládok. Ja si myslím, e, keby som tu hovoril v mene Bulharov alebo Rumunov, tak by som to nehovoril takýmto istým spôsobom, ale ja chcem povedať, že Európska únia nemôže už financovať skládky odpadu. A to sa jednoducho ťažko vysvetľuje. Takže prosím vás, zabudnite na nové skládky, my musíme skládky postupne zatvárať a na skládku skutočne už pôjde iba to, čo sa nedá iným spôsobom využiť. Takto to bolo začaté vlastne u nás v Nemecku, máme tu ešte určite nedostatky, ale pokiaľ ide o skládky odpadu, to je predsa len otvorená brána, ktorá vlastne ten celý tento inovačný skok podporuje, pretože predsa len príliš veľa odpadu sa dostáva stále na skládku. Ja vidím, pán predseda, že už ste onervozneli. Pokiaľ ide o účinnosť zdrojov, to ešte stále nie je víc vybavená. Ja poznám veľkú politickú skupinu, kde to ešte stále nie je v plnej miere pochopené že teda takúto účinnosť potrebujeme. A ja by som to chcel mať na úrovni záväzného, o tom nie je žiadneho sporu. A predsa len tých 30% do roku 2030, to si myslím, že pre niekoho to je veľa, pre niekoho to je málo, ale o to nám to teraz nejde, predsa len o tom ešte budeme neskôr hovoriť v rámci tej diskusie, ktorá sa bude týkať indikátorov produktivity súrovín, tak ako to nazývame napríklad u nás v Nemecku. To je veľmi nebezpečná hra, pretože ak tu tieto indikátory, ukazovatele ponecháte, tak vlastne podporujete vlastne ústup priemyslu. Takže Nemci sa jednoducho vlastne e, na tomto ako keby tak sekli, treba to ešte napraviť. Takže ešte raz sa chcem poďakovať pánovi komisárovi. Myslím, že ja som tu zažil už 7 komisárov. A dokonca aj viac. A ty si to skutočne veľmi dobre robil. Ďakujeme pekne, Karl Heinz. A za socialistov dostane slovo pán Groten. A poprosil by som vás, aby ste sa vyjadrovali stručnejšie na to, aby sa všetci mohli dostať k slovu a potom mohol reagovať ešte aj pán komisár. Ďakujem veľmi pekne. To, čo tu povedal práve Karl Heinz Florence, Treba povedať, že ak by sme označovali komisára tak ako tovary, tak by si zaslúžil známku excelentnosti. Ja budem veľmi stručný, pokiaľ ide tu uči- efektivitu využívania zdrojov. Ja si myslím, že predsa len tu ešte máme pred sebou veľa práce. Tú dimenziu, ktorú nám to vlastne ponúka, sme ešte stále v plnej miere nepochopili, ale predsa len krok po kroku sa pohybujeme dopredu. Na komisii to vyzerá inak. Treba povedať, že pán Potočník bol vždy takým vyslancom tejto stratégii a bojovníkom za ne. Tak aby som bol rád, keby dokonca získal v tom kolegiu na komisii viacero takých súputníkov, ktorí by boli podporovali. Možno tomu bude tak v budúcej komisii, možno sa tak do, tam dopracujú do takého bodu, že jednoducho pochopia, čo to znamená, tak ako to povedal pán Karl-Heinz Floren, že musíme postupovať obozretne, pretože na Zemi, na planéte nás je stále viac v priemyselných krajinách žije 1,5 miliardy ľudí. To sa zdvojnásobí a budeme potrebovať viac zdrojov. A my nakladáme so surovinami skutočne nie veľmi sporovlivo. Nemáme žiadne stratégie do budúcnosti a to je veľmi zlé. Mňa vždy zaujíma otázka, ako napríklad plitváme potravinami. To je veľký škandál. To je škandál, ktorý si my dovolujeme v priemyselných krajinách. To nakoniec vlastne bude aj, bola aj téma pri na konferencii Rio plus 30, že jednoducho my vyhadzujeme polovicu našich potravín, takže to je aj v tejto oblasti by sa mal spustiť program riešenia tejto situácie, ale sú tu stále ľudia, ktorých to nezaujíma. Aj v tejto oblasti potrebujem konkrétny návrh zákona, práve sa o tom hovorilo, že, teda, že príde, ale podľa môjho názoru potrebujeme ešte aj konkrétne ciele, kam sa vlastne uberáme. Nemôže sa to týkať iba oblasti plitvania s potravinami. Potrebujeme aj zákony, ktoré musíme spustiť. Ja viem, že už sa opakujem, už som o tom hovoril v minulosti, ale Napríklad aj pokiaľ ide dopadové štúdie, keď spúšťame nejaké zákony nové, čo to vlastne znamená v oblasti plitvania s potravinami. Ja si myslím, že tam sme predsa len sa ešte nesústredili v dostatočnej miere na tie problémy, ktoré musíme skutočne riešiť. A pokiaľ ide o ten odklon od skládok, to je taká srdcová záležitosť, ktorú predkladáme komisárovi za každým na tanier. Áno, chceme sa zbaviť skládok a my chceme a podporovať ďalej recykláciu odpadu, ale masa, musíme navýšiť kvóty, pokiaľ ide o recykláciu. a chceme znižovať množstvo skládok. Takže ja si myslím, že aj v tejto oblasti musíme sa prispôsobiť na tú súčasnú situáciu lepším spôsobom, na to, aby sme to vyriešili v rámci, ktorý sme si stanovili. Neviem, ako vyzerá čas, ktorý mám k dispozícii. A keď som bol ešte vola kedy ako predseda tam, tak som sledoval čas. Teraz, už je to naj, teraz je to naopak a preto sa chcem na záver svojho príboru poďakovať pánovi komisárovi aj za posledné 2,5 roky ktoré sme strávili spolu na zasadnutiach rady, kde sme ovplyvňovali európske zákonodárstvo a obhajovali naše vizionárske nápady. Ale treba povedať, že my sme vždy spoločne postupovali a preto sa chcem poďakovať pánovi komisárovi za to, že sa mu podarilo spustiť veľa dobrých nápadov a ešte dlho vlastne tieto veci, ktoré tu boli spustené za tvojho pôsobenia, budú nám slúžiť. Na to nezabudneme a karl Hans Florenc vlastne už ťa pochválil, takže ja sa iba pridám. Ja si nemyslím, že iba ako komisár alebo politik z odborného hľadiska, ale aj na úrovni ľudskej, Skutočne tu bolo vždy z tvojej strany rešpektovanie parlamentu a my ako parlament sme s komisiou v tvojom prípade rokovali vždy na e, rovnakej úrovni a ja si myslím, že to bolo veľmi dobré, preto ti želám aj do budúcnosti, aby si ostal taký, aký si bol doteraz. Ďakujem veľmi pekne teraz dostane slovo pán Danke, nech sa páči, za ECR. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne, pán komisár, za predchádzajúce poznámky. Ja si myslím, že tá dopadová štúdia je príliš simplicistická, je čiastková, myslím, že nie veľmi jasná a ja si myslím, že na to sa musíme sústrediť, ak skutočne chceme v tejto oblasti sa pohnúť ďalej. Ja si myslím, že to musíme ešte ďalej rozpracovať. Uvediem pár príkladov, ktoré na základe ktorých by ste to pochopili, napríklad pár cieľov, ktoré tu boli. Sú tu určité úvahy, ktoré jednoducho sa nedajú akceptovať. To, že prejdeme z tých 50% na 70%, pokiaľ ide o tie ciele, pokiaľ ide recikláciu bez nejakých dodatočných nákladov, to sa podľa môjho názoru zdá byť prekvapivým. Tie ciele, ktoré tu boli stanovené, vychádzajú na z tých najlepších odhadov a nie z tých najhorších odhadov. Takže tieto predikcie, ktoré tu máme, sa pravdepodobne nebudú dať dosiahnuť takým spôsobom, ako si to predstavujeme. Je to veľká výzva pred nami všetkými. A mali sme tu zatiaľ málo snahy zaingažovať do celého tohto procesu majiteľov domov, domácnosti. Takže to je takisto komplexný proces. Musíme sa takisto zamyslieť aj nad tým, musíme byť viac úprimní taký čiastkové, čiastkový dopad do vás štúdia nám nepomôže. My si všetci uvedomujeme, že musíme ísť ďalej, ale ja si myslím, že si musíme uvedomiť, že musíme pokračovať ďalej na základe solidného pochopenia celého tohto procesu. Myslím, že tie ciele sú rozumné, ale musia mať aj ďalší zmysel. Musíme si uvedomiť, že to prináša so sebou náklady. Ak to neurobíme, tak jednoducho sa nám to nepodarí a zlyháme ešte predtým, než začneme a bude to vážny program, problém. Takže, pán komisár, skutočne urobili ste doteraz veľmi veľa práce a bolo by dobre, ak by táto vaša práca pokračovala v rukách vašho nasledovníka rovnako dobre. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Duncan. A teraz pán Gerbrandy, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda ja sa snažím stráviť to, čo som tu počul, ale budem sa sústrediť na svoj vlastný príhovor. Ak sa pozrieme do minulosti, 5 rokov dozadu, a vidíme, že designovaný komisár pán Potočník tu bol na vypočutí a teraz, keď tu počúvame možno jeho poslednú, e, posledný príhovor tu v našom výbore, tak chcem povedať, že pravdepodobne je to naj zrozumiteľnejší komisár pre nás počas toho 5-ročného obdobia, ak sa pozrieme na to, čo slúbil a čo sa mu podarilo dosiahnuť. Teraz ten balíček cirkulárnej ekonomie, to je takisto niečo, čo si zaslúži veľký, veľkú pochvalu z našej strany a podporu. A to celé sa udialo počas obdobia krízy, kedy viacerí z nás, a práve sme to vlastne aj počuli, teda jeden hlas, z tých hlasov sme počuli kritických, viacerí z nás si mysleli, že by sme museli ísť späť v čase a že by sme jednoducho museli nadviazať na tie staré myšlienky hospodárskeho rastu a nie, že by sme sa teda pozerali do budúcnosti ktorá by nám mohla priniesť lepší hospodársky rast ako tie modely z minulosti. Takže chcel by som sa poďakovať pánovi Potočníkovi za jeho odhodlanosť, entuziasmus, pokiaľ ide o e, tém, podporu v takých témach, ako je obnoviteľnosť zdrojov a iné. Bolo to prezentované na konferencii aj na úrovni OSN, aj v Riu na konferencii. Takže ďakujem veľmi pekne za to, ako ste sa vypoďakovali nám za náš vlastný príspevok k tomuto všetkému, ale ja si myslím, že vy ste vykonali takisto výnimočnú prácu. Pokiaľ ide o efektívne využívanie zdrojov. To je podľa môjho názoru jeden z tých najjasnejších príkladov, kde vlastne životné prostredie a hospodárstvo sa stretávajú. A myslím, že je možné ušetriť náklady tým, že budeme Um, udrža- podporovať udržateľné hospodárstvo. Ja si myslím, že to v tom oznámení, tá suma oznámená v tom oznámení komisie, to je jasný pok- pokrok. A do roku 2013 by to malo byť 2,7 bilióna, takže to sú jednoducho sumy, o ktoré by sme mohli mať lepšie fungujúce hospodárstvo. Takže napríklad Harvardská univerzita v poslednej štúdii poukazuje na to, že tie firmy, ktoré príjmali politiku najlepšieho využívania zdrojov, tak majú lepšie burzové označenia a hodnotu ako tie firmy, ktoré neprijali takéto opatrenia. Takže vlastne sa to vypláca do budúcnosti. Vy ste sa o to zasadzovali počas ostatných rokov a to je veľmi pozitívne. Ale predsa len pár otázok ohľadne toho balíčka, ktorý ste prezentovali v júli. E, vtedy ste nám ukázali viaceré indikátory a takisto som vlastne medzi tými indikátormi videl aj indikátor, ktorý sa týkal využívania pôdy. Je tam aj určitý časový harmonogram, kde, o ktorom ste vy presvedčení, že by sa tieto indikátory dali využiť, alebo to bude v plnej miere závislé od nového komisára, novej komisie, potom to bude hodnotiť v tom strednodobom hodnotení týchto cieľov. A ďalšia otázka. Máte nejaké špecifické odporúčania, ako by sme my ako parlament mohli pomôcť pri využívaní indikátorov e, využívania surovín v rámci toho nášho semestra. Budeme o tom hovoriť ešte dnes neskôr, keď budeme hovoriť o mojom stanovisku k tejto téme. A v poslednej a posledná otázka. Je veľmi dôležité, pán predseda, aby udržateľnosť zdrojov bola integrovaná aj do dopadovej štúdie, v tej všeobecnej dopadovej štúdie. Ja viem, že komisia sa tomu venuje, teda otázka je, kde sa momentálne nachádzame, že či sa nám podarí v najbližšej budúcnosti dosiahnuť tie výsledky, ktoré očakávame. Ďakujem veľmi pekne a teraz pani Konečná, nech sa páči. Ďakujem pekne a ja sa chcem poďakovať za to, že sa môžem vyjadriť. V stručnosti sa vyjadrím, viaceré otázky tu už odzneli, ktoré som sa chcela spýtať, ale chcem sa poďakovať. Poďakovať za to, že v týchto záležitostiach už nerokujeme samostatne. Chcem sa poďakovať pánovi komisárovi za to, že sa to snaží e, sa k tomu venovať e, ako cyklu. Pre nás bolo vždy veľmi dôležité a problematické, že tu boli viaceré smernice, ktoré nenadvezovali na seba navzájom a napríklad pokiaľ ide odpadové hospodárstvo, tak pokiaľ ide jednotlivé štáty, niekedy tu boli aj určité protichodné smernice. A práve to, čo pripravil pán komisár Potočník, je riešenie. Možno to je ten smer, ktorým by sme sa mali vydať, pretože ak chceme dosiahnuť tie ciele, tohto uzatvoreného cyklu, tak toto je možno ten správny smer. Takže dovolte mi osobne sa vám poďakovať za to, že ste vy nastolili tento smer, ktorý nebol celkom jasný a ktorý možno v niektorých rokoch v Európskej únii v minulosti bol práve opačný. Ale teraz vráťme sa k tej záležitosti ako také. Vy ste hovorili, že bohaté hospodárstvo, respektíve, že bohaté hospodárstva a štáty majú záujem byť bohatými a až potom ich zaujíma udržateľnosť. Tá otázka, ktorá sa mi tu nanúka, je, ako sa to dá prepojiť inak. Vieme, že sa nachádzame v období krízy a pre veľa štátov je v súčasnosti problematické vytvárať politiku udržateľných sektorov a preto by som chcela uviesť, že podľa môjho názoru by sme mali oveľa viac riešiť ťažkosti jednotlivých členských štátov flexibilným spôsobom. Ja žiadam, aby ten balíček bol ešte viac flexibilnejším, pretože vychádzam z toho, že máme tu aj štúdiu realizovateľnosti tohto balíčka pre jednotlivé členské štáty a preto by som chcel, aby to tam bolo zohľadnené. Nie je vôbec jednoduché globálne povedať, že ako by sa to malo robiť a až potom od členských štátov očakávať jednotlivé riešenia, aby to teda robili rovnakým spôsobom, čo sa niekedy v vzťahu k niektorým smerniciam aj deje. A to podľa môjho názoru nie je cieľ. A chcela by som povedať ešte jednu vec, cení kolegovia a kolegyne. Možno nie je cel... Podľa môjho názoru nie je jedno, ale je veľmi dôležité, ako my chápeme tento balíček, ale ešte oveľa dôležitejšie je to, ako sa nám to podarí vysvetliť v našich vlastných domovských krajinách, ktoré to budú musieť realizovať. A práve tu si myslím, že sú pred nami ešte veľké rezervy. Rovnako ako ich máme napríklad vo vzdelávaní, pretože iba vz... poznatková ekonomika a po... ekonomika zameraná na tzv. zelené ciele, kde bude určitý vliv stupňa vzdelávania, tak iba to nám pomôže na to, aby sme tie ciele, ktoré by mať v horizonte 2020 aj realizovať. A ja si myslím, že častokrát opomíname práve to vzdelávanie. A nemali by sme sa vzdelávať iba my politici, ale mali by sme vzdelávať aj spoločnosť ako takú. Takže tu ja vidím ešte tú jednu možnosť riešenia a smerovanie, ktoré by nám mohlo pomôcť. To by nám pomohlo pri vysvetľovaní tejto záležitosti našim občanom, čo tu vlastne my v parlamente, respektíve na úrovni komisie robíme. A úplne na záver ešte jedna osobná vec. Chcem sa poďakovať pánovi komisárovi. Ja som z postihnutého regiónu Moravsko-Slieského kraja v Českej republike je to región s tým najhorším ovzduším v Európe a ja mu ďakujem, že ako prvý komisár sa tomuto regiónu začal venovať a dúfam, že na tie jeho činy nadviažu aj ďalší komisári. Bolo to pre nás veľmi dôležité a jednému miliónu občanov, ktorí každý deň dýchajú niečo, čo je pre väčšinu občanov Európskej únie nepredstaviteľné, to pomohlo. Ďakujem pekne. Yeah. Oops, uh, our Vice President, Mr. Ďakujem teraz. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és köszönöm szépen. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať komisárovi Potočníkovi za túto prezentáciu a za všetku prácu, ktorú vykonali. Chcem sa pridať eh, k mojim kolegom, ktorí pochválili tento dokument predo mnou, pretože to je veľmi dôležitý dokument a ja som istým spôsobom mal pocit, že ku koncu volebného obdobia komisár Potočník by chcel dokončiť tú prácu, ktorú začal predtým a nielen v rámci mm, tej krovej ekonomiky, ale aj v iných oblastiach. A to ukazuje, že aj Európska komisia sa snažila nájsť nové spôsoby pre udržateľnú ekonomiku. Nemôžeme zdôrazniť dôležitosť e, tohto dokumentu dostatočne, pretože v Európe hovoríme o tom, aký sme závislí na energii v Európe, ale je dôležité spomenúť, že sme závislí aj na rôznych zdrojoch. A tu mm, nesmieme zabúdať na rizika, ktoré to predstavuje. A ako maďarský poslanec by som chcel spomenúť, že je veľmi dôležité recyklovať všetky materiály, ktoré sa využívajú v kruhovej ekonomike. V Maďarsku máme skúsenosti s znečistením. A potom sme mali aj pohromu kvôli e, výrobe hliníka, preto je dôležité myslieť aj na ťažbu nerastných surovín a všetky rizika, ktoré to obnáša. Tiež by som chcel spomenúť, že asi ste mali veľmi vysoké ambície, keď ste pripravili tento dokument, pretože keď hovoríme o kruhovej ekonomike, tak by sme nemali zabúdať na to, že možno nedokážeme dosiahnuť a splniť všetky tie ciele, ktoré sú zahrnuté v tomto dokumente k európskej odpadovej hierarchii. Prevencia sa zdá byť najdôležitejší pojem a na samotnom konci tejto hierarchie nachádzame posledný krok. Nakladanie s odpadmi. Ale mm, nevidíme tam moc eh, úsilia pri predchádzaní vzniku odpadov alebo ich e, novom využití. Takže ak chceme dosiahnuť e, tieto ciele, tak e, netreba sa sústrediť len na kruhovú povahu ekonomiky, ale treba urobiť krok vpred. Nestačí pozerať sa na posledný krok v procese, ale mali by sme sa snažiť e, dosiahnuť lepšie výsledky. Keby sme chceli e, vyskúšať iné riešenia, ako sú skládky odpadov, tak by sme museli spaľovať e, odpad, ktorý produkujeme. A ak nemáme preventívne opatrenia, aby sme sa tomu vyhli, tak nedosiahneme to, čo by sme chceli. takto môžeme urobiť iba jeden krok vpred. Možno ešte jeden problém, ktorý chcem spomenúť. Európsky, európske členské štáty sú iné, čo sa týka prevencie výroby odpadu a ich e, využívania. Musím povedať, že tento, v tomto dokumente sa snažíme pridať priemerný výsledok a možno keď len sledujeme tieto ciele, tak by to neznamenalo len e, veľký rozdiel, ale sú aj štáty, pre ktoré by to neprestalo veľký krok vpred. Chcem sa vám ešte poďakovať za e, všetku prácu, ktorú ste doteraz vykonali a ďakujem za možnosť vystúpiť. Di, eh, Ďakujem za vaše pripomienky. Ďakujem, pán predseda, ďakujem komisár Potočník za prácu, ktorú ste vykonali Naša skupina je za kruhovú ekonomiku a za balík o kruhovej ekonomike a tú myšlienku rozvoja odrateľných zdrojov a rastu a boja proti nezamestnanosti. A my sa zameriavame na otázku nahradenia materiálov a primárnych surovín a sekundárnych e, surovín a musíme preto podporovať e, takúto kruhovú ekonomiku. No, jedna vec, ktorej by sme mohli venovať viac pozornosti, je samotné plánovanie alebo práca na projektoch, pretože e, ten materiál možno znovu využiť a recyklovať, ale často sa stáva, že keď e, nastáva obchodná výmena medzi členskými štátmi EU alebo tretími štátmi, tak je tam problém. Problém s plánovaním, pretože to nie je zacielené, čo týka recyklácie. Takže toto je problém a musíme vypracovať kritériá, ktoré um, budú potom všeobecne v súlade s e, tým balíkom. Tiež súhlasíme s tým, čo povedala pani Koneča. že občania, naši občania stále myslia na v, lineárnym spôsobom. Takže musíme zabezpečiť, aby mysleli e, tým kruhovým spôsobom a nie lineárnym. čiže je to tiež otázka komunikácie. A preto súhlasím s tým balíkom a chcem sa poďakovať komisárovi za tú prácu, ktorú robil. Komisário per... Teraz rýchlo dám slovo komisárovi, mm, aby on reagoval. Thank you, If I go quickly... Ďakujem, pán predseda. Keď e, Teraz preberiem otázky, čo si zapýtali, tak najprv k jednej pripojenke, ktorú povedal pán Lorenc. Nepotrebujem viac skladok odpadov. E, chcem povedať, že snažíme sa e, naše e, politiky robiť súladné. Keď sme pripravili politiky pre strukturálne kozne fondy, tie sme sa rozhodovali v tej oblasti, že v budúcnosti nebudeme v období 2014-2020 viac podporovať budovanie skládok to znamená, že ak je to nejaká malá časť e, e, zostatkového komplexného riešenia, tak možno áno, ale e, zvyšok nášho celkového financovania bude v súlade s tým návrhom, ktorý sme ktorý neskôr predložíme a ktorý dnes diskutujeme. K tomu, čo povedal Matias o zmenšovanie produkcie odpadu. Je to komplexná vec eh, a A ten cieľ, ktorý je už zapracovaný do toho balíka, je 30% zníženie do eh, roku 2025 a to je vážna vec a preto znamená, že členské štáty, ak to majú eh, podporovať, tak musia pripraviť plány, že ako to riešiť a ako to plniť. Čiže je to krok, ktorý bude poháňať ten strategický rozvoj, ktorý tiež zodpovie na tie obavy, ktoré ste vyjadrili. K hodnoteniu dopadu môžem povedať, že môžeme diskutovať o kvalite hodnotenia dopadu a ja plne súhlasím s tým názorom, No, môžem e, vám zaručiť, že hodnotenie dopadu sa nerobilo týmto skreseným obrazom, že by to deformovalo náklady a pokúšalo sa preukázať, aké sú prínosy tohoto balíka. Odhady sú odhady a ľudia nie sú vždy spokojní s odhadmi a ja som povolením e, ekonomický modelovač a viem, aké sú výsledky modelu, ak sú nesprávne vstupy. A no, môžem povedať, že jeden z odhadov, ktorý tiež bol v modeli, ktorý sa používal, že e, budú e, stále ceny surovín, ale teraz vieme, že tieto ceny budú rýchlo rásť, takže tým spôsobom to tiež podceňuje prínosy. Takže áno, my sme to založili na hodnotení dopadu, ale e, je za tým veľa pevnej teórie a e, solidnej vedeckej práce v rôznych častiach Európy, e, čo ukazuje, že toto smerovanie a tie obavy, ktoré sa snažíme vyriešiť týmto návrhom, sú reálne a treba ich riešiť. K otázke pána Gebrandisa Jedna z vašich otázok sa týkala um, pôdy. Asi viete, že v roku 2011 cestný plán pre eh, Európu efektívne nakladajúcu so zdrojmi. Eh, sme uvedli, že do roku 2020 politika má zohľadňovať priamy dopad na eh, používanie pôdy a cieľom je aby sme dosiahli, že e, do roku 2050 e, už ne, e, dojde k zabraniu pôdy. Tie sme si určili cieľe, že obmedzíme zabranie pôdy a v Rio plus 20 sme sa dohodli, že sa budeme sa snažiť zabraňovať z nehodnosteniu pôdy v súvislosti s udržateľným rozvojom. A tiež sme sa rozhodli, že spojíme um, komplexné prvky, aby sme zabezpečili, že to bude založené na udržateľných um, princípoch a preto uh, je to pripravené na prezentáciu roku 2015. Toto e, tiež uh, bude zvyšovať povedomie o m, um, kľúčových ekosystémoch a tiež spôsoboch, ako využiť synergické efekty a e, tiež bude poskytovať e, ukazovatele pre ďalšie e, efektívne využitie terajších nástrojov na globálnej úrovni aj EÚ. Takže ja si myslím osobne, že voda e, je spolu s vodou obmedzený zdroj a potrebuje našu najvyššiu pozornosť v budúcnosti a ja e, dúfam, že s týmito prístupmi môžeme budovať a riešiť túto otázku. Tiež som si prečítal tú to stanovisko, ktoré ste pripravili k tomu semestrálnemu procesu a k tomu, ako máte spojiť e, tento proces a myslím, e, tu hovoríme o pojmoch a legislatíve. s integráciou do e, semestrového procesu EU 2020 my vykonáme tú prevádzkovú časť, že ako to môžeme každoročne sledovať ako môžeme kolektívne odporúčať niektorým členským štátom, ako sa môžu e, postupovať týmto smerom. Preto podľa mňa je veľmi dôležité, aby tieto prvky boli kľúčnými prvkami semestrálneho procesu. Keby tam neboli, tak myslím, že by to um, bola um, premrhaná príležitosť, pretože je to absolútne nutné a musím preto rozumieť, že to je chybajúca časť dnešnej stratégie aj pre uh, zachovanie životného prostredia a aj pre uh, zlepšenie konkurenceschopnosti. Nie som si istý, že do akej miery sa to už robí v hodnotení dopadu. Viem, že jedno z tých uh, myšlenok už je na mieste, ale e, nedokážem e, odhadnúť, do akej miery to vplyvne hodnotenie dopadu. Pre mňa by to bolo ideálne, keby to bolo súčasťou hodnotenia dopadu, dopadu lebo to e, je, má zmysel k tomu, čo povedal pani Konečná. Spomnuli ste tie krízové prvky a chcem vám povedať, že to viac považujem, považujte to viac za môj osobný názor ako názor komisie. Osobne sa domnievam, že sme pomerne dobre um, riešili otázku krízy, ktorá je spojená s finančnou a ekonomickou krízou, no to ešte neznamená, že zároveň sme e, správne a účinne riešili uh, tie uh, výzvy a európskej integrácie a konkurencieschopnosti a môžem uh, vám povedať uh, úplne, že jedna z kľúčových uh, predpokladov, ak to chceme riešiť, je riešiť produktivitu. Ak nie, tak úplne sa e, vyhneme e, kľúčovej, e, kľúčovému problému a toto vidím ako mm, súčasť odpovede na terajšiu krizu, pretože keď napravíte trhy, neznamená to, že zlepšíte konkurencieschopnosť. Znamená to, že vytvoríte situáciu, v ktorej to nebol problém, ale to znamená, že sme ešte nevhodne a správne uh, vyriešili otázku konkurenceschopnosti. A mimochodom, keď hovoríme o keď sa na to pozrieme zjednodušene, tak potom e, nákladová štruktúra je jednoduchá. Väčšina sú náklady spojené s e, súrovinami, zdrojmi a um, pracovnou silou. A keď nechceme riešiť ich náklady, a keď chceme zachovať e, kvalitu života, tak potom naša jediná možnosť v globálnom spoločenstve je e, riešiť produktivitu zdrojov. To má zmysel, pretože my sme absolútne závislí na doze a v um, storočí produktivity práce, ktorá narastla až tak, že dnes máme fabriky, ktoré už viac nezamestnávajú robotníkov a náš e, zámer by e, mal smerovať k tomu, že budeme e, zlepšovať energetickú efektívnosť a efektívnosť nakladania zdrojmi, ako už niektoré podniky robia. A potom otázka, odpäť k ďalším dvom pánom, k jednotlivým členským štátom. Ja viem, že to nie je um, presne um, tak, ako v niektorých členských štátoch a je to ťažké pre niektoré členské štáty, ktoré dnes majú pomerne nízku úroveň rozvoja. Oni by to mali považovať za ekonomickú príležitosť a nie za e, bremena. Pretože to tiež e, predstavuje e, dobrú komunikáciu a médiá, pretože to nemôže zmeniť e, verejnú mienku a postoje. A myslím si, že tie štáty, ktoré dnes sú na najnižšej úrovni, majú e, najväčšiu príležitosť vytvoriť pracovné miesta, ktoré budú spojené s týmito sektormi a nemôžno ich premiestniť a ostanú v Európe a v e, tých štátoch. A to by sme mali považovať za príležitosť a nie za bremeno. Ale správne hovoríte, že na to treba prácu a vzdelanie a pozornosť, ktorú treba venovať tým ľuďom. Pán Javor povedal, že chcete dokončiť vašu prácu, je to pravda, priznám sa, že máme na programe udržateľné potraviny a ďalšie 4 oblasti, kde ja sa angažujem. Všetky tieto oblasti sú dobre rozvinuté a tá ťažká práca už bola vykonaná a ja e, neskrývam skutočnosť, že už tá um, bolo vnútorne zablokované a je to citlivá vec a je to e, ťažká téma. A e, niekedy e, potrebujete na komplexné riešenie viac času. A ja vám môžem povedať, že mm, tieto už sú pripravené a môže by ich prakticky hneď e, prijať. A vo väčšine z týchto tém už máme e, hotovú dohodu s účastníkmi. Takže je to len otázka toho, že um, sa to blíži ku koncu. Takže to bola posledná k prevencii. A opäť máte pravdu. Jediné, čo chcem povedať, e, je, že prevencia ako taká je súčasťou e, hierarchie nakladania s odpadmi a členské štáty musia pripraviť e, spôsoby, ako budú znižovať množstvo vyrobeného odpadu. A teraz je už trošku neskoro na to, ale ja chápem, Eh, čo chcete povedať? Risposte. Il tempo, visto che alle... Ďakujem, pán komisár, za prvé kolo odpovedí. Keďže teraz ne, neskôr príde komisár Borg. Už nemáme veľa času, takže máme 5 minút. Teraz pani Grostet eh, vystúpi, no prosím vás, buďte stručná. Rapid, mais je voudrais quand même m'associer aux remerciements qui ont été adressés. Ja by som sa e, chcela poďakovať komisárovi Potočníkovi za obdivudnú prácu, ktorú vykonal v posledných rokoch. Nedávno pán Šemeta, komisár, vyšetlil, že nariadenie EÚ z 25. novembra 2002, ktoré súvisí so štatistikami o odpadoch, vyžaduje nahlásenie všetkých e, priemyselných odpadov, odpadov zo stavebníctva, z obchodu a z verejných budov. My veríme, že to no, že mm, týchto odpadov sú e, vyššie ako je to, naše množstvo domáceho odpadu. Takže chcem sa pýtať, či komisia vie ako stanoviť konkrétne ciele e, diferencovanej recyklácie tohto druhu. Ja som sa zabrala týmito odpadmi a myslím, že mali by sme e, zmeniť našu mentalitu. Priemyselný odpad by sme mali vnímať ako mm, zdroj bohatstva, preto bolo treba použiť e, všetky nástroje na využitie týchto priemyselných odpadov. A samozrejme by sme sa mali e, vyhnúť tomu, aby sme využívali hlavne primárne suroviny, ktorých je stále menej. Ďakujem, pani Grašteď. Ďakujem, pán um, predseda, um, pán Janes uh, Potočník. Uh, blahoželám uh, za prácu za posledné roky. Ja som bol predseda takto výboru, keď sme mali v 2010. s vami vypočutia. Bolo rýchlo jasné, že máte um, koherentný plán o tom, ako sa robí ekologická politika a ako um, zabezpečiť, že Európa bude vlajkou loďou a nakladanie z ochrany životného prostredia bude vlekou loďou stratégie 2020 a je to aj strategický bod pre to, aby sme boli schopní v budúcnosti e, tomu čeliť ďalej, keďže my sme závislí od dovozu všetkých e, surovín. Je e, pravda, že musíme e, uložiť zákaz e, rozširovania skládok odpadu, ale to je len jedna e, pravda. Druhá um, pravda je, aby sme sa vyhybali a zabraňovali uh, um, produkciu odpadov a zabezpečiť, že nebudú vyrábané odpady. Takže na to potrebujeme VU e um, politiku pre výrobky. Potrebujeme jednoducho uh, lepšie um, výrobky, ktoré budú uh, trvacnejšie a ktoré netreba um, tak často recyklovať a nevznikajú z nich toľko odpadu. A myslím si, že uh, okrem <coughs> tej smernice máme k tomu uh, k dispozícii aj ďalšie e, stroje. Na vysokej rovni sme povedali, že 30% tých zdrojov e, do roku 2030 sme spotrebovali. My dúfam, že to môžeme e, uložiť ako záväzné. V politike ochrany klímy máme záväzné ciele a to nie vždy tak bolo. A pri politike nakladania so zdrojmi musíme mať jasné politiky a ciele a potom to bude vykonateľné. Takže ďakujem za vašu prácu a škoda, že už tam nebudete. Dobre ste pracovali. Alla kolega Gardini. Pani Gardini, má slovo? Budem hovoriť stručne, pán predseda. Ďakujem pekne komisárovi. Myslím, že všetci máme spoločný cieľ, aby sme premenili náš eh, svoju ekonomiku na korovú ekonomiku, no musíme eh, uvažovať aj s finančnou krízou a ťažkosťami. Keď mám problém aj s konkurencieschopnosťou, v každom prípade chcem pripomenúť komisárovi, že eh, to bolo veľmi pozitívne obdobie, ktoré sme mali. A hm, čo chcem dosiahnuť v parlamente, čo do odpadu mnohé štáty povedali, že sme dosiahli veľký pokrok pri udržateľných zdroch, obnoviteľných zdroch a máme napríklad legislatívu o plastoch, ktoré sú obratným smerom. okrem e, toho to sú, e, tieto sú všetky dobre akceptované, no nad rámec toho máme e, tu podniky a priemysel, e, ktoré majú obavy. A čo môžeme s tým robiť, aby tie ciele nevystrašili priemysel a aby nespôsobili veľmi um, defenzívnu reakciu. Ďakujem pani Gardini, teraz pani Dali. A quick side comment, if you don't mind. I would have liked to address this committee meeting. Ďakujem pekne. Bola by som rada vystúpila vo svojom materinskom jazyku v malčine. Obávam sa však, že tu nie je k dispozícii tlmočenie v malckom jazyku, teda ak dovolíte, prehovorím po anglicky. Mám len niekoľko poznámok. Predovšetkým podporujem úsilie o behové hospodárstvo v Európe. Myslím, že e, postupom času recyklácie sa stane normou a odpad sa stane vecou minulosti. E, taktiež e, oceňujem vaše úsilie zvýšiť konkurencieschopnosť našej ekonomiky a taktiež posun k ekonomike bez eh, odpadov aj k spoločnosti bez odpadov. Chcem sa však opýtať, či nový legislatívny balík eh, priniesť nový rast a nové pracovné príležitosti v EÚ. Eh, kto bude mať prospech z týchto opatrení, ako keďže trhy sú hnacou silou obehového hospodárstva, ako komisia chce pristúpiť k prekážkam na trhu, čo sa týka dosiahnutia efektívneho riadenia zdrojov. Zdá sa, že efektívne infraštruktúry a taktiež moderné technológie spolu s verejným chovaním sú napojené na lineárny model, preto e, neviem, či naozaj e, náš priemysel naozaj chce zvýšiť svoju produktivitu. Podľa mňa podniky aj spotrebitelia sú kľúčovými aktérmi v tomto presune k obehovom hospodárstvu. Teraz chcem sa opýtať, do akej miery komisia sa chce e, spolahnúť na proaktívnych e, spotrebiteľov a malé stredné podniky. Ďakujeme pekne. Teraz e, kolega Faria. Ďakujem. Ďakujeme, pán komisár, že ste prišli na náš výbor. A ďakujeme za vašu prezentáciu obehového hospodárstva. Zaujalo ma, čo ste eh, povedali o odpadoch. Ako ste viete, pán komisár, neustále sa zvyšuje pro, produkcia plastov, ale miera recyklovateľnosti nie je dostatočná. Potrebujeme takú smernicu, ktorá zníži spotrebu plastových tašiek. Tá sa ešte len chystá. Je to veľ... Tá sa však ešte len chystá. V súčasnom oznámení sa hovorí o zákaze umiestňovania plastového odpadu na skládky. To je E, síce správne, ale nestačí to. Naše oceány sú e, veľmi znečistené plastom. Zničuje to tiež pobrežia, taktiež e, to je veľmi škodlivé pre živočišnú ríšu a taktiež aj Floru, čo chcete konkrétne urobiť, aby sa znížila miera plastového odpadu a taktiež odhadzovania tohto odpadu na rôznych zákonných miestach e, v moriach. Čo chcete konkrétne urobiť, aby sa to e, riešilo? To nie je len európsky problém, ale globálny problém. E, čo presne chce Európska komisia urobiť, aby sa zefektívnila medzinárodná spolupráca? tak aby sa konalo nielen na európskej, ale na národnej úrovni taktiež. Pokiaľ ide o prílišné využívanie obalových materiálov už k tomu je pripravená forma naredenia, ale zatiaľ to ešte nie je v praxi. Všetká legislatíva je len prázdnymi slovami, pretože najskôr sa musí znížiť celková miera odpadov v obehu. Pán Turmes, ďakujem pekne. Máme len jednu planétu, 7 miliard ľudí, máme ekosystém už v červených čistách, bude nás e, v, od 30 rokov 10 miliard a nemáme žiadny model, ako sa dostať e, z toho. Práve toto je výsledok Janosovej analýzy a má pravdu, ale e, na jedinom mieste môžeme merať ďalší pokrok a to je tu u nás nielen preto, že máme progresívne podniky a dobrých výskumníkov, ale pretože máme občanov, ktorí sú si najviac vedomi eh, hodnoty životného prostredia. Myslím, že toto je prvý bod eh, našej stratégie. Potrebujeme eh, ambasádorov v štátoch, potrebujeme spojenectvo s rôznymi hnutiami proti rastu, so všetkými jednotkami, ktorí si uvedomujú, že sa ocitáme v systémovej kríze a nielen v nejakej krátkodobej bankovej ekonomickej kríze. Myslím, že komisia musí e, sa viac snažiť získovať tieto aliancie spojenectva a ďalej po druhé. E, hrozí tu ďalšie rozdelenie na východ a západ. E, pýtam sa, kde sú e, krajiny, ktoré e, chápu e, efektívnosť zdrojov Dánsko, Švédsko a Bansko, Vrtebersko, nikto v Polsku, nikto v Rumunsku, nikto vo východnej Európe. Teda opäť sa to rozdeľuje na východ a západ. Východná a južná Európa potrebuje 3, 4, 5 násobne viac zdrojov, aby vyprodukovala to isté euro. A bude sa to čas raz prehlbovať, ak Európska komisia nezasiahne a e, nepomôže týmto regiónom, pretože inak e, sa iba budú prehlbovať tieto rozdiely ďalej po tretie. Kto je našim hlavným nepriateľom? E, nie sú to občania. A britskí konzervatívci veľmi nesprávne obvinujú občanov. Sú to lobbysti Business Europe. Janoš, ak nám pre, presne môžeš povedať, do akej miery ovplyvnili títo lobbysti tento proces za posledné dva roky len ehm, Catherine Day, jednotka na komisii, e, ktorá je pred rukou Business Europe, plánuje nasledovnú vec. Chce prevziať všetku ekonomiku, e, zodpovednosť obeho hospodárstva e, a dostať ju do DG pre podnikanie. Nový predseda komisie Juncker vôbec nespomenul pritom efektívnosť zdrojov vo svojom programe. A to nie je náhoda. My sme tu progresívni a my sa musíme postarať o to, aby stratégia Business Europe vo forme pôsobenia Catherine Day bola zastavená, aby to neprešlo. A posledná vec, posledná poznámka. Tento človek je jeden z najmúdrejších politikov, ktorých som kedy videl je jeden z mála systémových mysliteľov a naozaj pochopil, eh, kde je skutočný problém. Je veľmi ľúto, že je vykopnutý z komisie iba kvôli eh, politickým eh, sporom v jeho vlastnej krajine a to je naozaj veľmi smutné. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz kolegyňa Švica. Ďakujem pekne. Bola by som rada, keby e, politické rozhodnutia, ktoré prináša pán Potočník, mohli pokračovať, keby sme mali konzistentnosť e, na komisii. Veľmi ma teší, že e, nám prekladáte tento dokument obehového hospodárstva, ktorý už dlho očakávame, ale taktiež, že hovoríte o monitorovaní, ktorý sa stane hlavným mechanizmom, ako aj elektronický register, ktorý umožní jednoduchšie kontrolovanie situácie v teréne. Chcem sa však opýtať na niečo konkrétne, čo súvisí s Chorvátskom. V polovici apríla tohto roka analýza koordinácie akčného plánu s úlade s nariadením uviedla, že Chorvátsko má veľmi dôvryhodné a zmysluplné plány, zatiaľ čo niektoré plány v východnej a južnej Európe neboli až tak vysoko kvalitné teda, boli sme verejne vychválení, komisia nás pochválila, ale medzičasom komisia začala konanie proti Chorvátsku, pretože sme neprijali Európsku smernicu o energetickej efektivnosti, čo sme mali urobiť a pokuta je až do výšky 1,5 milióna eur ročne. Niektoré iné krajiny sú tiež v tej istej situácii a chcela by som e, vás požiadať, aby ste nám odporúčili konkrétne opatrenia, aby sme zmiernili dopady tejto pokuty a aké máme možnosti možno predlžiť lehotu na schválenie tejto smernice do našej legislatívy. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pán Dans. E, Chcel by som e, podporiť eh, slova ostatných kolegov. Chcem eh, sa vám tiež poďakovať. Ja som to ešte len veľmi krátko, ale vaše eh, zanietenie je naozaj úplne zretelné a veľmi jasne vyplýva z vašej prezentácie. Ak dovolíte, chcem sa opýtať na ten cieľ 70%, ktorý súvisí aj s opätovným využívaním aj recykláciou, vzhľadom na to, že Opätovné využívanie sa vzťahuje na výrobky a recyklácia sa vzťahuje na suroviny. Chcem sa opýtať, či sa plánuje oddelenie týchto konkrétnych cieľov, aby sa mohlo e, zohľadniť, e, že miera opätovného využívania môže byť vyššia ako recyklácia. A či by ste prípadne mohli takéto odporúčanie prenechať svojmu následníkovi? Ďakujeme pekne. Odporu, e, spravedlňujem sa všetkým, ktorí sa nedostali k slovu, aj keď žiadali o slovo, ale ako som už povedal, máme tu pána komisára Borga, ktorý už čaká a ešte musím dať slovo aj komisárovi Potočníkovi na jeho záverečné slovo. Nech sa páči. Ďakujem. Začal by som najskôr otázkou pani Grostet Áno, štatistická činnosť v niektorých oblastiach ešte stále potrebná. Možno priemyselný odpad eh, by bol v tomto smere veľmi relevantný. Chcel by som ešte dodať, že aj návrh, ktorý máme teraz na stole, obsahuje zosúladenie metodiky pre mestský odpad, eh, odpad z domácnosti. Možno neviete, že sa to E, v súčasnosti e, počíta podľa piatich rôznych metód, naozaj je veľmi ťažké preto porovnávať konkrétne čísla, chceme to zjednotiť. Toto je jeden z návrhov, ktorý prekladáme, aj keď to zosúladíme, aj to bude už veľká ambícia do roku 2020, preto navrhujeme isté prechodné obdobie pre členské štáty, aby mali veľa času, inak jednoducho nebudú schopní v roku 2020 dosiahnuť tých 50%, čo je dnes právne záväzné. Jo, k tvojej otázke teraz. Myslím, že si poukázal na jednu veľmi zásadnú vec, a síce ekodizajn. Otázka dizajnu e, samotných výrobkov. Viete, že keď som sa ja ujal funkcie, využívalo sa to iba na energetickú efektivnosť a výsledky boli naozaj neuveriteľné. Mám tu konkrétne čísla, ale nemáme teraz na to čas. Napokon po dvoch rokoch sme to začali využívať aj v materiálnej mm, e, efektívnosti, e, efektívnosti vzduchu aj vody. Teda už máme niekoľko desiatok rôznych výrobkov a využívajú ich. Má, máte úplnú pravdu. Ak budeme nesprávne navrhovať e, výrobky, nedá sa to nejako už opraviť. Ak teda začneme úplne zle od začiatku, tak výsledok bude zlý. Zrejme na toto sa budú sústraďovať mnohí lobbysti a budú sa na vás obracať, pretože je to veľmi zaujímavé pre celé odvetve. Ja sa vás ja vás chcem požiadať, aby ste ehm, sa snažili čo najviac získať informácie predtým, ako sa rozhodnete, pretože toto je úplne typická oblasť, kde môžeme priniesť konkrétne výhody pre našich spotrebiteľov a zároveň znižiť náklady. A to už platí aj v energetickej efektívnosti veľmi zretelne. Pani Gardiny, čiastočne to pokrýva napokon aj vašu otázku. Týka sa to konkurencieschopnosti Európskej únie. Súčasný návrh v podstate sa snaží reagovať na otázku, ako zlepšiť konkurencieschopnosť EÚ a Počiarkne to štyrmi konkrétnymi dôvodmi, ak dovolíte. Poprvé, Európa je úplne e, zakliesnená v ekonomike, ktorá je neefektívna z hľadiska vyžovania e, zdrojov. My sme predsa kolískou e, rozvoja mnoho našich priemyselných odvetví, mnoho našich štruktúr, infraštruktúr, rôznych podnikateľských modelov je úplne zaseknutých v, v tradičných starých modeloch. Ďalej po druhé ceny za suroviny zo zdroje sa celé 20. storočie s výnimkou dvoch vojen a krízy neustále e, hýbali smerom nadol. E, v úvode e, storočia od roku 98 až do konca storočia sa to začalo výrazne navyšovať. Vyzerá to ako hokejka na grafoch. Na grafoch. A 85% firiem očakáva, že tieto ceny budú naďalej rásť. Ďalej po tretie máme informácie o nemeckom priemysle. 80 ich nákladov sa um, týka pracovných nákladov a 43 uh, surovín zdrojov. A po štvrté, Európa um, je odkázaná na dovoz eh, v prípade všetkých surovín. Ak eh, teda naozaj chceme zvyšiť efektívnosť, musíme eh, produkovať také výrobky, ktoré budú využívať menej surovín, menej vody, ktoré sa môžu opätovne využívať, e, mm, prerobiť. E, to je obrovská ekonomická príležitosť pre Európu z hľadiska zvýšenia konkurenceschopnosti a preto naozaj pevne verím, že to je veľmi prospešné pre celý podnikateľský sektor. A teraz, čo sa týka e, rastu a pracovných miest, myslím, že som už odpovedala na túto otázku. Samozrejme, všetko, čo zvýši našu konkurencieschopnosť, priniesie rast a pracovné miesta. Mám Ehm, tu konkrétne čísla, už som ich napokon spomenul v úvode, ako konkrétne sa to môžu prejaviť. E, ďalej prekážky na trhu, tie existujú a je zlyhania na trhu, počnúť s cenami, ale jednoducho nemôžem e, toto viac rozvíjať, túto tému, pretože to nie je na to dostatok času. Snažíme sa systematicky tieto veci riešiť e, prierezovo. Ďalej, proaktívny spotrebitelia a malé stredné podniky. Mimochodom, tento balíček obsahuje aj oznámenie malým a stredným podnikom, teda myslíme to naozaj vážne. E, spolupracovali sme e, s tedajším podpredsedom Tajaným, ktorý je teraz e, tu u vás, europoslancom, a máme aj konkrétne oznámenie, ktoré sa týka práve toho. Spotrebitelia boli vždy zastúpení v celom tomto procese prípravy návrhu. Áno, naozaj to myslíme vážne vnímame spotrebiteľov ako súčasť eh, tohto procesu. Ďalej, ďalšia otázka súvisela s námorným odpadom. Pán Faria sa na to pýtal. Mohol by som povedať, že 80 všetkého toho, čo skončí v mori, eh, pochádza pôvodne z pevniny a 80 toho eh, je z plastu a preto to vlastne nazývame plastová polievka. Snažíme sa navrhnúť to, čo sa týka plastových tašiek, to bol návrh pani Auken, ďalej, čo sa týka e, umiestňovania plastového odpadu e, na skládkach, e, ďalej konkrétne ciele a znižovanie miery plastového odpadu. Toto všetko vychádza z analýzy zelenej knihy a verejného pripomienkovania o plastovom odpade, pretože naozaj si myslíme, že ak nebudeme riešiť tu na pevnine plastový odpad, e, tak nikdy nevyriešime e, problém plastového odpadu v moriach. E, plasty rozhodne sú súčasťou tohto problému a musíme to riešiť tu v jadre. Pán Turmes, strategické spojenectvá, áno, máte pravdu. Na tom treba popracovať. Ja som veľa rozmýšľala o tomto rozdelení východ-západ Možno by sa to dalo rozdeliť na, na sever a juh. Ale zopakujem len to, čo som už povedal. Myslím, že krajiny, ktoré sú dnes schopné plne upustiť od skládok, e, už e, využili hospodársky potenciál tohto zdroja, už sa posunuli na úroveň na ktorej sa ešte ostatné krajiny môžu e, rozvíjať. Teda keď hovoríme o príležitostiach pre rast a zamestnanosť, e, je to skôr na juhu a na východe, nie na severe EÚ. To neznamená, že nie sú vo vedení, čo sa týka technológií a tak ďalej, v recyklácii a podobne. Myslím, že musíme naozaj intenzívne pracovať na tom, aby k tomu nedošlo, k tomuto rozdeleniu východ-západ, pretože by to bolo nás veľmi nepriaznivé. Keď sme sa to snažili e, zaviesť v priebehu môjho mandátu, vyslali sme našich odborníkov do desiatich e, krajín s najnižšou výkonnosťou a postupne sme s nimi pracovali na tom, aby sa veci zlepšovali, len aby sa predišlo tomu, že v budúcnosti k tomu môže dôjsť Ďalej, pokiaľ ide o hlasy podnikov, Business Europe, keby som e, počúval viac hlasy progresívnej Európy, keby to bolo e, zretelnejšie na komisii, myslím, že by to prospelo celej veci. A ja som napokon na to neustále poukazoval, že sú, to súvisí aj s ich internou štruktúrou. Ja som eh, naozaj sa stretol s mnohými eh, veľmi fundovanými zásobcami súkromného sektora, ktorí vedia presne, o čo tu ide a chcú s nami na tom pracovať. Založili na tom, pretože inak eh, budú stratoví. Pani Šujca z Chorvátska. Nepoznám prípad, ktorý popisujete. Isté, že jednoducho vám môžem odpovedať, že smernica o energetické účinnosti sa musí jednoducho uplatňovať v praxi to je prvá vec ďalej. Druhá, myslím, že keď hovoríme o pokutách, ešte stále sú e, vzdialené, teda nemá význam o nich dnes hovoriť ďalej. Druhá, respektíve posledná otázka sa týkala oddelenia. Mm, viem, že sme o tom hovorili. William tu po mojej lavici by na to vedel najlepšie odpovedať. On na tom pracoval. A máte úplnú pravdu. Áno, týka sa to aj opätovného využívania, aj recyklácie. Zrejme sme ich e, z dobrých dôvodov zjednotili, ale viem o tom, že sú to dve rôzne zložky, ale napokon sme sa rozhodli ich zlúčiť. Na záver by som povedala, že to je podľa mňa slušný balík. Myslím, že môže priniesť naozaj dobré výsledky a zaslúži si vašu podporu. A potom, čo som si vás dnes vypočul, som naozaj veľmi optimisticky naladený a myslím, že naozaj to prinesie pozitívne zmeny v Európe. Ďakujem vám za všetky milé slova, ktoré ste dnes adresovali mne aj mojim výsledkom. Chcem sa vám naozaj srdečne poďakovať a budete mi chýbať. Ďakujem. Credo, commissario, che questo applauso sintetizza quello che tutti pensano. Vážený pán komisár, tento aplaus hovorí sám za seba a vlastne vyjadruje to, čo si všetci myslíme o vašej práci. Ďakujem pekne za váš príspevok, ktorý ste nám poskytli aj dnes. Na minútu teraz prerušíme a potom príde ďalší komisár. Ďakujem. Encore un peu d'eau ou... Non, non, ok. okay. Colleghi, se riprendiamo posto per ricominciare la... Kolegovia, kolegyne, poprosím vás znovu sa usadiť, aby sme mohli prejsť k druhej časti dnešného programu. Siamo e diamo il benvenuto al eh, commissario Tonio Borg che... Eh... Vítame medzi nami pána komisára. Dnes budeme s ním hovoriť o konkrétnej téme. Je to veľmi zaujímavá a relevantná téma a súvisí s epidémiou v západnej Afrike. Je to vírus Ebola. A týmto moje hneď dáme slovo aby nás informoval o tom, ako vyzerá teda situácia v krízových krajinách, ale aj o tom, čo komisia zamýšľa spraviť, aby zabránila možnému rozšíreniu tohto vírusu na európskom kontinente. Vážený pán komisár, nech sa páči. Vážený pán predseda, Popísali ste túto tému ako zaujímavú. Áno, je zaujímavá, ale je veľmi smutná. Smutná, pretože, ako viete, toto je jedna z najhorších prejavov eboli. Nie, že by sme neboli mali krízy v minulosti týkajúce tohto vírusu, ale tentokrát je to veľmi vážne aj z toho dôvodu, že ja to dokonca označím za absolútne dokonalú búrku, pretože jednoducho to postihlo tie najchudobnejšie krajiny v tomto regióne a zároveň v období, kedy niektoré z nich vlastne ukončili občianské voje. To znamená nie len, že nefunguje ich zdravotnícky systém, ale mali tam katastrofálnu občianskú vojnu a teraz prichádza zrazu vírus Ebola, takže Nechcem vás zaťažovať teraz so štatistikami. V Liberii je iba jeden lekár na 100 tisíc občanov. Takže je úplne zrejme, že oni sami sa nevysporiadajú s touto problematikou. A ja by som chcel teda začať tým, že poviem, že je tu interná dimenzia, na ktorú ste poukázali vy, a je tá externá dimenzia tohto problému externá dimenzia je to, že ako môžeme my, Európska únia, pomôcť im, aby si pomohli na to, aby vládli túto chorobu. A to do istej miery sa prekrýva aj s tou internet dimenziou, ako vlastne my ochránime našich vlastných občanov, či už sú v Európskej únii, alebo mimo hranice Európskej únie. Niektorí z nich dokonca pracujú v týchto krajinách. Takže táto dimenzia sa prelína, pretože čím viac sa snažíme pomôcť týmto ľuďom, tak to robíme teda hlavne z morálneho pohnut, z morálnych pohnutok, solidarity, ale zároveň, dovolte mi povedať, aj z vlastného zájmu, pretože čím viac im pomôžeme, tým menšie budú možnosti, že by sa táto choroba rozšírila do Európy. Koncom augusta som po deklar- vyhlásení VTO stavu ohrozenia Videl som vyjadrenie, kde vlastne bolo odzrkadlené to, čo povedali viaceré úrady v Európe, že riziko tejto choroby, že by sa rozšírilo do Európy, je síce veľmi nízke, ale nemôžem predpovedať budúcnosť, ale toto riziko je veľmi nízke z viacerých dôvodov. Poprvé, je ťažké, aby niekto, kto je už chorý na túto chorobu, aby cestoval, pretože bude veľmi slabý. Áno, že inkubačné obdobie je 21 dní, ale počas tohto obdobia to nie je nákazlivé, to nákazlivé, až keď sú symptómy, sa prejavujú. Po druhé, máme tu silné eh, hygien, pravidlá hygieny a štandardy, ktoré sťažujú šírenie sa tejto choroby. A po tretie, väčšina z našich členských štátov, aspoň ja sa myslím o tých správ, ktoré dostávam, sú v stave, v prípade, ak sa táto choroba by sa dostala na náš kontinent, aby izolovali túto chorobu ako takú. A keď sa pozrite na to, čo sa udialo doteraz, žiadny druh infekcie sa zatiaľ nerozšíril do Európy, to znamená, zatiaľ máme pacientov s ebolou do Európy iba v tých prípadoch, ktorí boli nainfikovaní v týchto krajinách a potom boli transportovaní do Európskej únie. Mali sme tu aj určité falošné alarmy, ale tie sa potom nepotvrdili. Takže títo pacienti boli vždy izolovaní, dokonca tam potom boli aj prejavené negatívne testy, ale to pokazuje na to, že my sme obozretní. A snažíme sa teda bojovať proti tejto chorobe na všetkých frontoch. Takže napriek tomu, čo som povedal, som takisto uviedol v tom vyhlásení, že napriek tej skutočnosti, že tu je nízke riziko, musíme zostať obozretní, pretože skutočne je to jeden z tých najväčších prejavov tejto choroby vôbec. Ako ste povedali, vážený pán ja som zodpovedný za to, čo sa deje v rámci Európskej únie, ale bolo by nezodpovedné podľa môjho názoru dnes nespomenúť tie externé prvky tohto problému. Čo Európska únia, predovšetkým posledníctvom komisárky Georgievy, ktorá momentálne je vo výbore pre rozvoj, aj pokiaľ ide o Sanko, pokiaľ ide o naše zdravotnícke programy, čo teda robí komisia momentálne, ako prvé kroky rýchlej reakcie na výbuch tejto choroby, na prejav tejto choroby. A potom povie, že čo robíme vlastne proti tomu, aby sa táto choroba nerozšírila v Európskej únie. Takže začnem tým, ako vyzerá situácia v Afrike. Súčasný, súčasný stav sa dostal do pozornosti verejnosti v marci Guinei. potom sa to rozšírilo do Liberii a Sierra Leone a nedávno sa to dostalo aj do Nigérie a do Senegalu. Najnovšie sa ebola prejavila aj v Demokratickej republike Kongo, hoci to nie je prepojené s, to, s tým prípadom choroby v západnej Afrike. VHO hovorí alebo prediktuje určité šírenie tejto choroby. Včera predčerom to bolo vyhlásenie zdravotníckej svetovej organizácie, že sa to celé zlepší až potom, keď sa situácia zhorší ešte viac a pravdepodobne sa to dostane na úroveň 20 tisíc mŕtvych ľudí. Ako som uviedol v úvode a budem sa venovať tejto otázke aj ďalej, 5 ľudí, ktorí boli nakazení týmto vírusom, ho, počas pomoci ľuďom v Libérii, to znamená väčšinou to boli zdravotníckí pracovníci, boli evakuovaní jedna osoba do Španielska, táto zomrela, dvaja do Spojených štátov amerických, jedna do Nemecka, jeden do Spojeného kráľovstva. Ale následky prejavu tejto choroby sú, idú nad rámec tých tragédií, ktorí sú prav, tých ľudí, ktorí sú postihnutí priamo, pretože to vedie celé ku kolapsu zdravotníckého systému v západnej Afrike a krajinách tohto regiónu a narúšaniu ich každodenného života. Napríklad viac než milión ľudí v súčasnosti je v karanténe a dostáva jedlo z programov Svetovej zdravotníckej organizácie Sierra Leone, Liberii, Nigerii a situácia sa zhoršila aj skutočnosťou, že susedné krajiny zatvorili hranice a rozhodnutie aeroliniek, že zrušili lety do týchto krajín, takisto narušilo každodenný život. Závery Rady, Európskej rady pokázali na to, čo hovorí aj VHO, že musíme izolovať chorobu a izolovať nie krajiny, v ktorých sa táto choroba nachádza. Takže toto vlastne sťažuje tú situáciu ešte viac pre humanitárnych pracovníkov a pre humanitárnu pomoc, ktorá by sa mala dostať k týmto postihnutým krajinám a občanom a nebo sa, nedá sa robiť ani zdravotnícká evakuácia. To je prvá vec, ktorú vlastne zdravotníci, ktorí na dobrovoľnej báze tam došli, hovoria, že budeme mať my garanciu, že ak sa mne niečo stane, keď budem ja pracovať, na dobrovoľnej báze, že ja sa potom, ja potom budem evakuovaný a budem, dostanem starostlivosť zdravotnú v Európe, tak ja som povedal, ako som už povedal, netreba izolovať krajinu, ale chorobu. A ja som rád, že toto sú tie špecifické odporúčania aj závera o rady minulej soboty. A teda ide tu o krízu, ktorá sa nedá vyriešiť iba zo strany zdravotníckého sektoru. Vyžaduje si zosúladenú reakciu zo strany civilnej ochrany, dopravy, vzdelávania, zahraničnej politiky a bezpečnostných zložiek. Máme túto koordináciu, koordinačné centrum na komisii, ktoré vedie komisárka Georgieva. A toto centrum vlastne koordinuje úsilie z viacerých aspektoch. Či už je dopravu alebo ostatné. Ako viete, 8. augusta sme tu mali vyhlásenie VHO, bol vyhlásený mimoriadný stav a Svetová banka, ako aj u, ako aj OSN, sa snažia zosúľadiť svoju prácu, pokiaľ ide o boj proti tejto chorobe. Všetci ministri dostali informácie ohľadne toho, koľko peňazí budú, teda dostanú na to, aby mohli bojovať proti tomuto vírusu. Komisia teda aktívnym spôsobom, a teraz sa dostávam už k druhej časti, pomáha aktívnym spôsobom tým krajinám, ktoré boli postihnuté, a to od samého začiatku. Využila viac než 12 miliónov eur, nielen pokiaľ ide o konferencie alebo štúdie, ale priamo v teréne na konkrétnych projektoch. <clears throat> Predovšetkým pokiaľ ide o pomoc prostredníctvom organizácie Lekári bez hraníc a Červený kríž a podobne. Navyše, niektoré finančné prostriedky z rozvojových pomoci boli vyčlenené na to, aby sa týmto krajinám strednodobo pomohlo, na to, aby získali kapacity zdravotníckých pracovníkov, aby sa trochu pozviechali, o tom ešte budem hovoriť. Takže v súčasnosti preskúmávame E, žiadosti o pomoc e, na úrovni VHO aj od ostatných partnerov. Momentálne potrebujú veľmi veľa zdravotníckých pracovníkov, ako aj zdravotnícke pomôcky. A preto sme my aktivizovali ten mechanizmus pomoci v urgentnej situácii, aby členské štáty mohli pomôcť konkrétnym postihnutým krajinám. Komisia vyslala expertov postihnutým krajinám, teda odhľadnúť od tých 12 miliónov, na to, aby sa lepšie vyhodnotila situácia, aby sa nadviazali kontakty s miestnymi úradmi, napríklad viaceré týmy európskych špecialistov, európskej mobilnej, európskeho projektu laboratórií pre nákazlivé choroby sa dostali do Liberie na to, aby vyhodnotili e, konkrétne e, konkrétne odbery Máme tam tri mobilné laboratória, to je, nad dvo, to je nad tých 12 miliónov, ktoré sme poskytli, Využívajú teda aj finančné prostriedky. Z rozvojovej pomoci vytvorili sme teda tri mobilné laboratória v Ginéri, Nigerii Nigerii a to tretie bolo vlastne e, umiestnené v Liberii. V súčasnosti sa sústredíme na zlepšenie pomoci, pokiaľ ide o zdravotníckú evakuáciu pracovníkov ak teda môžem vyjadriť určitú obavu, tak by som povedal, že práve toto je tá oblasť, kde musíme pracovať, e, spolupracovať s členskými štátmi viac. Doteraz sme nemali žiadne problémy a to preto, pretože členské štáty vlastne intervenovali svojpomocne. Ak by sme mali evakuovať väčšie množstvo ľudí v súčasnom stave, tak by potom ten problém nastal. Prečo? Pretože sme, my sme SVČ priamo kontaktovali okamžite, ako aj o Centrum humanitárnej pomoci, aby to bola lepšia koordinácia na úrovni členských štátov, preskúmávanie situácie, to znamená, že čo môžu členské štáty poskytnúť ako pomoc. Členské štáty už sa vyjadrili, že sú ochotné pomôcť, pri evakuácii občanov Európskej únie, ktorí by sa dostali do problémov alebo nainfikovali toto chorobu. A po druhé, ak by tu boli problémy, aby sa riešilo to vojenským spôsobom, tá evakuácia. A zároveň e, sme v kontakte s súkromnými spoločnosťami zdravotníckými, aby sme vedeli, že ak by sa teda množstvo evakuovaných pacientov navýšilo, ako by sme to vyriešili spoločne. Takže snažíme sa nájsť riešenia práve pokiaľ ide o evakuáciu zdravotníckých pracovníkov priamo z terénu, aby naši občania, ktorí tam pracujú, v prípade, že by ochoreli, že by boli okamžite evakuovaní do ich krajiny pôvodu. A druhá otázka, čo robíme v zmysle ochrany našich občanov tu na kontinente Európy. To je moja priama zodpovednosť vlastne. Ako som povedal, všetky, všetci experti uvádzajú, že riziko síce zostáva nízke, predovšetkým kvôli tomu, ako sa choroba šíri. SARS a iné choroby sú oveľa viac nákazlivé ako ebola. A pri tejto chorobe musíte jednoducho sa dostať do kontaktu s telesnými tekutinami pacienta nakazeného. Ale aj preto, že naše zdravotnícke systémy sú na vysokej úrovni. A preto vlastne som ja vydal to vyjadrenie tohto znenia, kde som uviedol, že komisia bude pomáhať členským štátom pri riešení e, prípadov eboli v Európe v prípade, že to bude potrebné. Takže aj keď sa pozriete na to, čo sa udialo napríklad v minulosti, hoci prípady prepuknutia tejto choroby boli menej závažné. Tento vírus sa nikdy nedostal do Európy a napriek skutočnosti, že pacienti s ebolou by boli príliš chorí na to, aby mohli cestovať, predsa len je tu malé okienko nebezpečenstva. To znamená, že ak by niekto sa dostal na, do lietadla, počas toho inkubačného obdobia tejto choroby a potom tie symptómy by sa prejavili už po pristáti, takže to inkubačná doba je 21 dní, je to krátke a počas tej inkubačnej doby to nie je nakazlivé, ale predsa len toto je to reálne nebezpečenstvo možného šírenia choroby. Ale zároveň chcem povedať, že úrody v patričných krajinách spustili určité karanténne opatrenia a kontroly ohľadne pasažierov. Samozrejme, tieto kontroly nie sú dokonalé, pretože vlastne to vychádza z toho, že sa tam meria teplota, aby sa videlo, či niekto je pasažierov je chorý alebo nie. A môžete mať horúčku až po pristáti napríklad. Takže napriek týmto garanciám, ktoré tu máme a uisteniam, musíme byť bdeli a musíme byť pripravení na aj na tie najnepredstaviteľnejšie možnosti, že by niekto mohol cestovať e, nakazený už ebolou a dostať sa do Európy lietadlom. A v prípade, že by sa to udialo, tak je tu možnosť, že zdravotní pracovníci, ako aj členovia rodiny, ktorí sú v kontakte s takouto chorou osobou, budú ohrození. A preto Vlastne komisia už od marca monitoruje prepuknutie tejto choroby na základe toho centra, ktoré sa tejto problematike venuje v Štokholme a snažíme sa túto problematiku riešiť. Robíme to prostredníctvom zdravotníckej bezpečnostnej komisie, ktorá bola vytvorená na základe smernice, ktorú máme, takže v tomto zmysle sme v neustálom kontakte s členskými krajinami počas celého leta spolu s, týmto, s touto komisiou, na to, aby sme koordinovali našu prácu, vymieniali si informácie ohľadne pripravenosti členských štátov zareagovať a by sme umožnili členským štátom e, v prípade, že by takáto choroba u nich prepukla, e, aby to vedeli riešiť. A výsledky sú teda aké? Poprvé, ako komisia sme zaktivovali E, sieť laboratórií v Európskej únie, pokiaľ ide o detekciu e, patogénov tejto choroby. Financuje sa to vlastne z našich vlastných zdravotníckých programov. A to umožňuje všetkým členským štátom, predovšetkým teda tým, ktoré nemajú takéto laboratória, aby alebo nemajú laboratória najbezpečnejších štandardov, aby mohli testovať vzorky, eboli, ak by sa tieto dostali do týchto laboratórií. To znamená, máme takúto sieť naprieč celou Európou, ktoré sú k dispozícii všetkým členským štátom, teda aj tým, ktorí nemajú kapacity alebo zdroje na financovanie takýchto laboratórií. A náš program môže financovať aj samotné testovanie týchto vzoriek. Po druhé, sme zmapovali zdravotnícke e, zariadenia, ktoré sú pripravené na to, aby mohli izolovať a pomáhať pacientom nakazeným ebolou. A po tretie, monitorujeme situáciu veľmi pozorne aj na úrovni ECDC a aktualizujeme informácie pravidelným spôsobom. A samozrejme aj tá komisia, ktorá sa stretáva pravidelne, podporuje vydávanie informácií a osvetu pre cestujúcich. Tieto sú vo všetkých európskych jazykoch a máme aj spoločnú definíciu pokiaľ ide o chorobu Ebola. To znamená, všetky členské štáty budú používať rovnaké kritéria, pokiaľ ide o screening tejto choroby a týmto spôsobom sa môžu vyhnúť e, nejakým falošným poplachom. Vážený pán predseda, na to, aby sa nám podarilo vyriešiť prepuknutie tejto choroby, musíme pomôcť postihnutým krajinám, musíme spustiť viaceré opatrenia, ktoré vlastne majú slúžiť na to, aby zabránili šíreniu tejto choroby. Musíme pomôcť ľuďom, ktorí v týchto krajinách žijú, aby zvládli tieto rizikové situácie. Musíme pomôcť zdravotníckým pracovníkom aby čo možno najrychlejšie zistili, že ide skutočne o ebolu a po tretie musíme posilniť kontroly a osobnú ochranu v prípade, že už budú detekované prípady pacientov nakazených ebolou. Ja som v kontakte s pani komisárkou Georgievou, hovorili sme o tom napríklad na kolegiu aj dnes do poludnia a naša predstava je taká, že navýšime finančné prostriedky v týchto oblastiach e, s týmito cieľmi tým, že prevedieme veľkú časť finančných prostriedkov, ktoré sú z rozvojovej pomoci do humanitárnej pomoci, do tej časti humanitárnej pomoci. Pretože takýmto spôsobom sa potom dá rýchlejšie riešiť urgentná požiadavka, ktorú môžeme dostať, pretože rozvojová pomoc je zacielená skôr na dlhodobejšie riešenia, posilnenie zdravotníckých systémov a to môže trvať. Ale čo my potrebujeme, je také rýchly, rýchle investície. To znamená, máme tých 12 miliónov, ktoré sme zaplatili, plus tí zdravotníci, ktorí boli vyslaní a teraz je tá druhá fáza, to znamená, že ak sa nám to podarí, tak časť z tej rozvojovej pomoci sa dostane do humanitárnej pomoci a takýmto spôsobom sa to bude riešiť. Takže budeme spolupráci s členskými štátmi, aj s postihnutými krajinami, s VHO, s Červeným krížom a s lekármi bez hraníc, aby sme čo možno najrychlejšie celý tento, toto prepuknutie choroby vyriešili. Spolupráca medzi členskými krajinami je veľmi dôležitá na to, aby sme mohli harmonizovať našu spoločnú pomoc a reakciu pri riešení tohto problému. Ja ocenujem, že Rada e, podporila naše konkrétne kroky a oni očakávajú komplexný rámec reakcie na pomoc a ja som aj v kontakte, v kontakte s predsedníctvom Európskej únie na to, aby sme počas neformálneho stretnutia ministra zdravotníctva v Miláne, aby sme mohli tam prijať určité závery, ktoré budú potom prijaté aj na úrovni rady. A teším sa na vaše reakcie, na vaše otázky, na ktoré budem rád odpovedať. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Môžeme teraz prejsť k diskusii, takže zorganizujeme našu prácu zvyčajným spôsobom. Budeme mať prvé kolo pre koordinátorov a ich otázky. Potom budeme mať odpoveď komisára. Nech sa páči Peter Líze za EPP, požiadam ho, aby dodržal dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne, pán komisár Borg. Ja by som sa chcel poďakovať za aktivity komisie. Ja si myslím, že si to zaslúži veľkú podporu, tak sa to aj vníma v členských štátoch a riziko, ktoré vlastne občania v Európskej únii, že by oni mohli ochraniť, je veľmi nízke. Ako ste povedali, napríklad v Nemecku sme mali pacienta, to je zamestnanec VHO, ktorý bol prijatý a treba ľuďom jasne povedať, že riziko, že by niekto mohol byť nakazený v Nemecku je veľmi nízke, ale pomoc, ak sa niekto infikuje, aby sa mu teda pomohlo zo strany medzinárodného spoločenstva, aby tento človek potom nezomrel. To je veľmi jasný signál. Takže ja si myslím, že v našom vlastnom záujme ľuďom priamo v teréne pomôcť, hoci miera nainfikovania sa pre našich občanov je nízke, pretože ak nie, tak tu budeme pred sebou veľkú katastrofu. Ak sa nám nepodarí zvládnuť v týchto krajinách v západnej Afrike ebolu pod kontrolu, tak to bude skutočne ďalší kotol problémov, pretože môžu odtiaľ prísť utečenci a teda naša vlastná motivácia eh, popri tej solidarite pomôcť týmto ľuďom Mám jednu otázku, neviem, či zodpovedá pán Giovanni Lavia alebo Tonio Borg. Pondelok som bol v Berlíne, Angela Merkelová počas mojej prítomnosti vyzvala Elmala Broka, aby sme dali viac peňazí e, pre riešenie problémov v Ukrajine a pre problémy, ktoré máme v Iraku a v Sýrii. A dnes e, som v rozhovoroch pre s európskou vládou počul, že musíme vyčleniť viac peňazí aj pre riešenie problému s ebolou. Moja otázka je, my sme pri rokovaniach hovorili, že my nie sme pripravení na takéto katastrofy. My máme tak úzky rozpočet a tak málo peňazí a tak malú flexibilitu. Teraz tu máme tri katastrofy, kde z dobrého dôvodu nás vyzývajú, aby sme pomohli musíme nejako technicky cez náš rozpočtový výbor niečo pozmeniť na to, aby sme vôbec mohli pomôcť, alebo tieto peniaze máme niekde k dispozícii a Giovanni a jeho spolubojovníci rokovali tak veľmi dobre, že sa to ešte možno dá riešiť. Takže to je moja otázka skôr politického charakteru, či skutočne vieme zareagovať pri takýchto vážnych katastrofách. Ďakujem. Ďakujem za socialistov teraz. Ja, wieder ein lieber Peter Liese, äh, was die Finanzen angeht. Um, čo sa týka financí a reagovania na katastrofy a predpovedané äh, veci, musím povedať, že čo tu äh, komisár vedel, tie čísla sú odstrašujúco pôsobivé milión ľudí v karanténe a 22 tisíc mŕtvych a sveto e, spoločenstvo e, k tomuto e, zdráhavo pristupovalo k tejto epidémii a ja sa pýtam, čo týka výskumu. Aké ponaučenia z toho si berieme, sú nejaké prístupy v výskume, aby sme mohli ďalej pokračiť v boji s týmito epidémiami z toto chorobova sa týka otázok Petr Líze aj tu chcem um, požiadať eh, predsedu, pretože on je tam expert, čo sa týka eh, mm, rýchleho eh, mobilizovania prostriedkov EU, tak ja chcem povedať, že tu vidím čierno, ale v tej revizii to treba veľmi jasne vyjadriť, pretože už nemáme tú situáciu, čo bolo pred 9 mesiacmi. Máme tu veci, ktoré sme si nevedeli ani predstaviť vlastne a máme preto musia byť na to aj peniaze, aby sme v oblasti zdravotníctva e, túto e, celú revíziu e, opäť ovplyvnili. A chcem sa poďakovať komisii za dobrú spoluprácu aj osobitne v smernici o tabakových výrobkoch boli tam ťažkosti. To všetci vieme, ale vtedy Tony Borg vo vypočutí slúbil, a ešte um, pred uh, koncom tej teda pred uh, eh, mi povedal, že ehm, to ešte uh, dá dokonania a za to sa chcem poďakovať. Uh, bolo to zabava s ním pracovať. Adesso per il gruppo ECR il collega Pieka A za skupinu ECR pán Pieka má slovo. Povedzenie. Ďakujem, pán komisár. Je e, také príslovie, že v čase mieru sa máš pripravať na vojnu. Ja to chcem povedať e, v tej súvislosti s Ebolou, pretože ona e, v Európskom meritku nemá veľký význam a tie originál prípady sú len podnetom na konanie obmedzených konaní. Ale nechcem, aby sa Európska únia zachovala tak, ako sa zachovala pred 5 rokmi pri ohrozením pracovačov chrypkov a vírusom Hayden Eden a vtedy tiež e, začali e, rôzne konania a tie konania e, mali vtedy povahu a to, že sa museli začať kúpať očkovacie e, látky a potom sa začalo aj e, očkovať e, našich občanov s veľmi slabým účinkom a potom využívať tie dávky očkovacie látky a účinok bol slabý, ale v prípade bolo by, to nemusí byť rovnaké, ak sa Európska únia vysporiada s problémom nákazy Európa. Nemôže byť to tak, že teraz situácia, ktorá platí e, na základe e, definície Daniela Defo, autora Robinsona Crusoe, ktorý e, napísal chroniku v čase chory, teda v, v Londýne, keď bola epidémia v 18. storočí. Ja mám dojem, že žiaľ aj my ako Európska unia tiež konáme veľmi dôrazne. A um, preto sa chcem pýtať, že ako bojovať e, proti bulvárnym e, médiám a panickým informáciám, e, ktoré um, predstierajú v médiách a paniku. A chcem povedať, že v Polsku v, um, počas uh, prasačie chrípky, e, autobusy so zájazdami, ktoré sa vracali z niektorých štátov EU, e, smerovali rovno do nemocníc. Nemôžeme takto postupovať, takže treba tu mať algoritmus, ako postupovať e, v prípade chorob, ktoré ťažko zvládať. A to je jedna vec, druhá vec sú peniaze. Peniaze na vzdelanie, po druhé na prevenciu a po tretie na základný výskum. Ja dnes mám rôzne správy o tom, že naši európsky vedci pracujú na biotechnológiách, ktoré môžu môžu priniesť eh, očkovacie láky a lieky, ale chcem sa opýtať, eh, či Európska únia bude takýto výskum financovať a ak áno, tak do akej výšky? Thank you now for the help. Ďakujem teraz za skupinu Alde pán Keperli. Pani Mahan, ja, ja hovorím za ňo. Um, yeah, I think we all have great concern. My všetci máme eh, veľké eh, starosti, eh, čo sa týka obeti tohto vypuknutia eboli. Zasiahlo to obyvateľstvo nám kraji rozvoja a už tvr, tak či onak to nie je zdravé obyvateľstvo, takže ich to veľmi ťažko zasiahlo. No ja som hrdá na to, že zastupujem mesto, ktoré je prekopníkom v prevencii proti vole budúcnosti. Mm, to je Oxfordská univerzita a tým, ktorý vede vedie profesor Hill, je schopný eh, prekvapivo rýchlo konať a eh, v nasledujúcich pár dní už začnú s pokusmi eh, preventívnych očkovacích látok na ľuďoch. A to je možné len vďaka tomu, že tento inštitút dostal financovanie z EÚ financovanie výskumov verejného zdravia financuje EU aj EDCCP, a myslím, že je zaujímavé poznamenať, že zatiaľ čo financujeme mm, malé projekty, ktoré nie sú komerčne životoschopné a ľudia v Európe môžu hovoriť, že e, obchod nevyrieši tie problémy, aspoň na základe diskusie, ktoré boli v tomto výbore. Myslím si, že zaujímavé, že jedné zariadenie, ktoré v Amerike robí výskum v ebole, to robí preto, že sa obávajú, že e, môže byť ebola použitá ako chemická biologická zbraňa. E, ten výskum, e, ktorý robia, e, je e, malom rozsahu a využili všetky lieky, ale e, my sme zverili toto univerzite v Oxforde, pretože majú skúsenosti z výskumu e, malárie a tuberkulóze a um, pracovali s um, kolegami e, v Južnej Afrike a v týchto skúškach e, pripravujú výrobu očkovacích látok a už začali vyrábať tisícky očkovacích látok pre túto epidémiu toto financovanie podporujeme my a myslím, že by sme mali byť na to hrdí a musíme sa použiť pozrieť na ponúčenia, ktoré z toho vyplývajú. Nikdy nevieme, čo nás čaká za rohom. Toto prichádza ako niečo, čo je odlišné od eh, výskum, ktorý teraz prebieha eh, na používajú sa na to skúsenosti, ktoré máme a eh, na financovanie sa používa Welcome Trust a mm, ten človek, ktorý je riaditeľom Welcome Trust, pracoval na vtáčej chrípke v Ázii. Ehm, my ehm, musíme ochraňovať to financovanie, aby sme zabezpečili, že čistý výskum, ktorý skúma niečo, čo nemusí byť dnes také ehm, dôležité, môže byť v budúcnosti kľúčové. A preto chcem vás ubezpečiť, že toto bude podporovať inštitúcie, ktoré ako ja máme napríklad v Oxforde a v Európskej únii. Ďakujem teraz pani Konečná za skupinu GUE. Ďakujem. Uh, ja začnem možná netradične. Ďakujem, ja začnem netradične. Prečítam e, vám včerajšiu tlačovú správu Lekárov bez hraníc. Svetoví vodcovia zlyhávajú v reakcii na doteraz najhoršiu epidémiu eboly štáty schopné reagovať na biologické katastrofy a disponovať civilnými či vojenskými lekárskými kapacitami, musia okamžite uvoľniť personál a vybavenie pre boj s ebolou v západnej Afrike. Ďalšiemu šíreniu vírusu nemôžno prejsť bez vyslania mm, veľkého počtu špecializovaných pracovníkov, ktorí musia dostať pod kontrolu epidémiu v posilnutých štátoch. To je včerajšia správa v New Yorku z konferencie Svetovej zdravotníckej organizácie a Lekárov bez hraníc. Keď si pozrieme, prečítame tlačové správy Lekárov bez hraníc za posledné 3 mesiace, všetkých nás dlho varujú pred tým, že nevidia pomoc, nezasahujú a že sa Európa nesnaží pomáhať, ako by mala. Aj my ako Európa, my preto máme tie špecializované týmy a mňa straší, že hovoríme o evakuácii. My by sme mali hovoriť o tom, ako zabraniť ďalšiemu šíreniu, pretože bez toho to jednoducho nepôjde. Bez toho, aby sme zabranili ďalšiemu šíreniu v štátoch Afriky, nezabraníme tomu, aby sa ebola v oveľa širšej miere nevyskytla v Európe, aj keby sme úplne zatvorili hranice. A ja si myslím, že to by malo byť naša téma. Pokiaľ nás naše organizácie vyzývajú, a organizácie, o ktorých hovoril aj pán komisár, nás vyzývajú k činom, tak nemôžeme predsa vypracovať nejaký rámec boja. My predsa musíme reagovať. Preto sme Európska únia, preto sme tak civilizovaná spoločnosť, aby sme vedeli zasiahnuť. A ja vás chcem všetkých vyzvať, aby sme si uvedomili, že prosto už musíme konečne zasiahnuť. Dovolte mi ešte jednu otázku, ktorá sa v súvislosti s ebolou objavila. Aká bude intervencia Európskej únie vo firmách alebo voči firmám, aby vyvíjali lieky na choroby, ktorých v ziskovoch e, nezodpovedá očakávaniam výrobcov. To je totiž veľký problém. My podporujeme veľa výskumov, veľa rôznych farmaceutických firiem vo výskume liekov a úplne zabudáme na choroby, ktoré sme si mysleli, že už dávno zmizli, ale oni sa vrátili. A pokiaľ my ako spoločnosť nezačneme podporovať tento výskum, tak nemáme šancu tomu zabraniť a predísť podobným epidémiám budúcnosti. Nemusí to byť len ebola, tých e, chorob je celý rad, e, o ktorých sme si dávno nemysleli, že existujú. Takže ma zaujíma, ako sa na to bude pozerať Európska únia a prípadne aj váš komisariat a tiež, či by nebolo možné prijať nejaké opatrenia, aby sa niektoré typy liekov prípade krízy na no budúce nezdržiavali ich schváľovacou procedúrou, ale aby sa mohli použiť, pretože vieme, že bol použitý eh, typ liekov, ale bola pomerne dlhá schváľovacia procedúra, pretože nemá dokončenú do, dobu skúšania. Takže či je nejaká metóda, ako to urobiť? Grazie, vi invito a stare nei tempi. Adesso per i verdi, madame... Ďakujem. Teraz za zelených, pani Rigali. Monsieur le Président, alors Ďakujem, pán predseda, pani Rivasi. Pán komisár Borgo, musím povedať, že som bola dosť šokovaná tým eh, vašim komuniké, ktoré som čítala v novinách eh, Figaro vo Francúzsku, v tom zmysle, že to riziko je slabé. Je pravda, že je nejaký problém v Afrike, no nám, Európanom, nič nehrozí a my neriskujeme. Ja musím povedať, pán Borg, že takéto správy ma šokujú. My sme chránení a budeme sa pozerať, či náhodou tu nie sú nejaké ľudia postihnutí horúčkou, ktorí by nastupovali do lietadiel a tak ďalej. Ale to prosto nie je možné. Je tu istý etický problém. A okrem toho je tu celý rad európskych občanov, ktorí v týchto štátoch už teraz sú. A ešte niečo? Ja som sa stretla s expertami, ktorí prichádzajú z Guinei a oni sú veľmi znepokojení situáciou v Afrike. A ja by som bola rada, aby ste trošku zmenili informácie a povedali, že tu je ozajstný problém v Afrike. A to preto, že keď sa pozrieme na expertov z Konakry, tak oni hovoria, že v tých nemocniciach nie je ani pitná voda. Hovoria, že sme žiadali lekársky materiál z Francúzska, odinakiaľ masky, teplomery, ďalkové a základné veci, ktoré sú potrebné a už teraz sú nedostatočné. A to či v Guinei, alebo v Liberii, alebo v Sierra Leone. A okrem toho VH eh, hovorí, že to je naliehavá záležitosť z medzinárodného hľadiska. A okrem toho VH povedalo, že tento boj prehráme. A keď ste prehlasili, čo ste prehlasili, tak to znamenalo, že nás to tak neboli, že sa nás to netýka. Ja, že to je Afrika. A ja musím povedať, pán Borg, že s tým nesúhlasím a že to nezodpoveda tomu, čo vnímame ako rozvojovú pomoc. A je e, tu ešte jeden záležný problém, ktorý ste zabudli a o tom hovorí ja všetky experti a tých je veľmi málo. Je to problém kultúrnych a tradičných otázok, pretože to je ten problém, čo máme. Pozrite sa do nemocníc, je tam celý rada Afričanov, ktorí si myslia, že tú chorbu prinašajú belosy. A experti žiadajú, aby sme pomáhali pripraviť personál nie ste persona, ktorý by obyvateľom um, um, vysvetľoval, že um, to je nie choroba, ktorú prinašajú bieli. A ďalšia vec, tá očkovacia látka, ktorá sa zatiaľ nedostala až tak veľmi na trh. Ja si myslím, že by sme tie klinické skúšky mali uh, veľmi starostlivo sledovať, pretože tu môže byť uh, druhotné dôsledky, ktoré treba sledovať, pretože sú to veci, treba byť opatrný, obozretný a to, že nemáme povolenie na predaj, predsa niečo znamená a e, ja by som radila vám, komisár, aby ste viacej vážili slova. Ej, kolega. Teraz menej poslednej skupiny, pán Petičiny za FD. Teraz e, Ďakujem pán predseda komisárovi za to, že prišiel dnes popoludní. Chcem sa zamerať na to pripomienku, čo ste povedali, že musíme im pomôcť, aby riešili bolo. A to e, nie e, len z morálnych e, dôvodov, ale pretože musíme brániť, chrániť občanov ľudí. A tento obranný záujem samozrejme súvisí s nezákonným pristevalectvom do Európy. Vieme, že tieto toky, ktoré pochádzajú z Afriky, pochádzajú z niektorých týchto členských štátov, ktorých sa to týka, ktoré sú tým postihnuté. Alebo um, susedia s týmito štátmi. Teda pýtam sa, že aké opatrenia chce komisia um, prijať, e, aby um, riešili e, tie prípady štátov, ktoré viac sú postihnuté týmito um, tokmi pristahovalcov ako iné. Bor. Takže sme uzavreli eh, jednotlivé vystúpenia politických skupín a požiadam komisára, aby sa k tomu vyjadril a potom vystúpia ďalší poslanci. And let me reply to Madame Rivasi, because I... Dovolte mi odpovedať pani Revozi, pretože ja som um, bol prekvapený, lebo som um, bol som sa veľmi snažil, aby som vyjadril, že nemôžeme mať úzko prsi pohľad a chrániť len seba a nestarať sa o to, e, čo sa deje v Afrike a v skutočnosti. Prvá časť e, mojho príhovoru bola, e, že čo urobiť, aby sme pomohli tým africkým štátom a len potom som sa zoberal tým, čo urobiť aby sme chránili seba. A keď e, by som sa prísne držal protokolu, tak by som e, mal hovoriť o tom, že čo robiť na ochranu našich občanov, pretože to je v mojom mojej portfeji, ale ja som rád, že to povedal pán Petičenie, keď som to povedal. Máme morálnu e, no povinnosť v prvom rade. Zabudneme na zmluvy a v pôsobnosti je tu morálna povinnosť a dobrovoľná povinnosť e, pochádza z toho, že bohatšia časť sveta by mala e, pomôcť tým štátom, ktoré nielenže sú chudobné hospodárske vriace, ale teraz e, práve mali občianskú vojnu a vzniká aj bola v týchto štátoch. Následne som potom povedal, že dokonca aj keď tam dostaneme pod kontrolu tú chorobu, tak nepriamo ochraňme aj nás, takže ak urobíme oboje na zároveň, tak prečo nie? Ale musel som spomenúť egoisticky, ako sa my máme chrániť, pretože to je moja hlavná úloha chrániť občanov EÚ čo do zdravia. A potom sú tam ďalší komisári, 1, 2, 3, ktorí riešia tú vonkajšiu zahraničnú otázku, to ako ich pomôcť. Ale prvá časť e, môjho vystúpenia sa e, venovala konkrétnym projektom, nie konferenciám Ženeve alebo štúdiám, seminárom, ale konkrétnym projektom, ktoré nastávajú v týchto štátoch ako mobilné laboratória a vysielanie ľudí. Rád by som sa chcel poďakovať verejne, ako aj Európska rada už sa poďakovala, že títo dobrovoľníci podstupujú riziko a samozrejme e, žiadajú záruky, ak sa niečo stane, či budú evakuovaní. Ja si nemyslím, že to je e, egoistický argument, ale je to altruistický argument. Ja prejavujem svojho altruistického ducha, že to vidím, e, by som pomohol, ale aspoň dajte ubezpečenie, že keď sa niečo stane zle, tak budem sa vrátiť do Európy ja budem e, liečený, ošetrený a keď hovoríme o e, lekárskej evakuácii, tak e, musíme pomáhať týmto, zvýšiť pomoc týmto štátom, pretože ináč nedostaneme dobrovoľníkov, aby tam chodili. A to isté platí pre letecké spoločnosti. Niektoré prerušujú lety do týchto štátov a výzva VHO je dobre, zvýšme kontrolu tých letov, ale niektoré lety pokračujú, pretože v opačnom prípade uh, budeme izolovať nie chorobu, ale tieto štáty a porčíme situáciu v týchto štátoch, pretože humanitárni pracovníci nebudú môcť tam ísť a ľudia nebudú motivovaní, aby mm, pra- po- pomáhali ako dobrovoľníci. Takže dokonca boli isté kroky aj e, zo strany susedných štátov, aby e, zachovali tie zákazy, ale umožnili aspoň e, humanitnej pomoci vstup. Takže chcem aspoň jasne um, vyjadriť, že myslel som na to, čo pán Píšo povedal. že to je ako um, citlivá, citlivý čin, uh, ako um, chôdza po na tomto mlane, keď uh, si uvedomíme, že um, je tu medzinárodný problém, ako napríklad uh, keď uh, bola epidémia obrny, tak e, to bol medzinárodný problém aj e, problém MERS, e, ktorý spôsoboval väčšie problémy ako ebola a tiež zároveň, aby sme nepôsobili ekologickú paniku, ktorá by viedla k neracionálnym rozhodnutiam. A my vieme, že panika vedie k neracionálnym rozhodnutiam a toto je jemný a citlivý mm, čin, aby sme boli obozretní, ale zároveň, aby občania boli uh, e, svedomí, že zároveň to, uh, vedomí, to nebezpečenstvo tam uh, existuje. A to nie preto, že sme chceli sa vyhnúť šereniu e, tej choroby v západoafrických štátoch, ale tiež preto, že musíme e, vyriešiť e, obavy e, našich občanov, ale keď urobím jedno, nevy, nemôžeme vylúčiť to druhé. A E, ja som sa veľmi jasne dnes e, v tomto ohľade vyjadril. Či budú k dispozícii prostriedky a odkiaľ budú peniaze pochádzať v časoch e, rozpočtových obmedzení? Už som povedal, že Svetová zdravotnícká organizácia poslala list nedávno, ktorý bol smerovaný všetkým ministrom zdravotníctva, ministrom zodpovedným za civilné letectvo Jeden sa týka zákazu cestovania. Aké je dôležité, aby sme neizolovali tieto štáty, pretože uh, sa strácajú životy zbytočne, pretože zdravotní pracovníci nemôžu cestovať do tých postihnutých štátov. Tu citujem z toho listu a tiež e, tam bola vyzvaná pol miliardy eur prostriedkov, aby sme uh, ich sprístupnili na eh, to, aby sme dostali túto chorobu pod kontrolu a to nie len zo strany EÚ, ale zo strany všetkých členských štátov OSN a eh, myslím, že eh, Svetová banka je pripravená poskytnúť 125 milióna USA ďalších 125 miliónov. My musíme zhodnotiť stanovisko s rozvojnými fondami, pretože som presvedčený, že časť týchto prostriedkov a fondov možno rozdeliť na humanitnú pomoc, aby sme mm, dali rýchlu pomoc a ten zvyšok bude dlhodobejší pre budúcnosť e, tohoto, e, tejto pomoci, ktorá e, je na pokraji kolapsu v týchto štátoch a mm, táto nám pomôže zriadiť mobilnú laboratóriu, takže napriek týmto rozpočtovým obmedzeniam myslím, že s istým kreatívnym myšlením a spoluprácou nájdeme potrebné dôsledky a aby EÚ nezaostávala v medzinárodnej pomoci. A mal som e, tu dve otázky k výskumu. Situácia je taká, že teraz sú dva projekty. Jeden z nich spomínala Oxfordskej univerzity, ktorý z časti financuje EÚ a z časti aj ten Welcome e, Trust a Rada pre medicínsky vedecký výskum a informovali ma, že od polovice septembra budú môcť, ak dostanú schválenie, tie výskumné týmy začať očkovať dobrovoľníkov od polovice septembra. Toto je e, ľudské pokusy e, kandidáta na očkovaciu látku eboli a ďalší spolu eh, vyvinul eh, Národný eh, inštitút zdravotníctva v USA a GlaxoSmithKline a to tiež financuje medzinárodné konzorcium. Takže sú tu e, výskumné prostriedky v rámci Horizont 2020 a to sú jediné prostriedky, ktoré e, neboli krátené v rozpočtu. Mm, na čom práve naopak e, bol tu náraz e, asi 18 miliónov eur sa venuje na výskum všeobecne a ďalšie na e, očkovacie látky. Samozrejme, bude to chvíľu trvať, ale Európska agentúra pre e, liečiva e, zriadila pracovnú skupinu, kde sú odborníci na očkovacie látky v EU a jej účelom e, je získať viac informácií o experimentálnej liečbe a očkovacích látkach, ktoré teraz prebehajú rozvojom, vývojom a môžu e, skúšky aj na ľuďoch v prípade e, naliehavých e, situácií, aby sa mohli tieto očkovacie látky používať aj na ľuďoch. Výskum nelieči len ľudí zabolov, ale aj z ďalšie naliehavé e, situácie a choroby, ktoré aj keď nedosiahnu úroveň epidémie, môžu dosiahnuť úroveň epidémie v budúcnosti. A nezabudajme na to, že prebehajú ďalšie naliehavé situácie, ako napríklad obrana a um, samotná chrba MERS. Myslím, že mm, musíme robiť viac čo do koordinácie a je tu e, nutové koordinačné stredisko pod komisárkou Georgiou, v ktorom sa zúčastníme a tá zdravotnícka bezpečnosť bezpečnostná rada bude sa naďalej pravidelne stretávať, zasadať, aby sledovala tú situáciu. Možno, že on by mohol niečo povedať k tomu výboru, ktorému predseda zriadila ho tá e, smerica pre e, cezhraničné zdravie a v budúcnosti bude môcť viac e, v prostriedku venovať takýmto situáciám. Thank you very much, Commissioner. On the uh, health security... Ďakujem pekne. E, Čo sa týka výboru pre e, zdravotnú bezpečnosť, e, tento výbor vznikol na základe nedávneho rozhodnutia o cezhraničných zdravotných rozbách, ktoré prijala rada minulý rok v oktobri, už počas tejto krízy začalo plne fungovať. Ako povedal pán komisár, tiež sa venujeme výskytu obrny a taktiež ochorenia MERS. Teraz, ak dovolíte, by som spomenul členské štáty. Členské štáty sú pod obrovským tlakom, pretože tí istí ľudia sa musia venovať týmto trom krizám zároveň. Myslím, že si to vyžaduje zvýšenie kapacity na, člen, na úrovni členských štátov. V každom prípade sa podarilo schváliť viacero kľúčových opatrení, napríklad eh, poradenstvo v prípade cestovania, taktiež eh, konkrétna definícia choroby a aj eh, dochádza k postupnej medicínskej evakuácii. Takže tento výbor a jeho činnosť dokazuje, že sa darí riadiť tieto kroky na európskej úrovni. Okrem toho máme výhodu aj elektronického systému varovania, ktorý poskytuje informácie o momentálnej situácii z hľadiska výskytu tejto choroby. Máme teda dobrý prehľad. Um, ťažkosti sú na medzinárodnej úrovni, konkrétne v Afrike a síce do akej miery je prehľad o týchto prípadoch. Napríklad v západnej Afrike nie je rovnaká úroveň laboratória ako tu. Takže preto VHO poukazuje na to, že počty odhadov prípadov v západnej Afrike zrejme sú um, vysoko podcenené Zatiaľ, čo v Európe máme jasný prehľad o tom, aká je situácia v západnej Afrike, môžeme len ohádať, e, koľko tam tých prípadov naozaj je. Ďakujeme. A teraz začíname druhé kolo. Najskôr ma nie PP, pani Grostet. Ďakujem, pán predseda. Vždy je tak trošku frustrujúce, e, že prichádza na rad e, a že. Ku koncu všetky odpovede už boli zodpovedané, už ste odpovedali takmer na všetko. Mm, takže, ak dovolíte, mám len niekoľko poznámok. Myslím, že už máme konkrétne skúsenosti o tom, ako sa epidémia šíri v Afrike. Epidémia choroby, ktorá je nemiečiteľná. V súčasnosti v Európe vieme presne, čo sa deje. Ale myslím, že z emócií sa môže stať panika, ak nadobudneme dojem. Napokon už to tak aj je. Už boli prípady v Európe, ktoré viedli k umrtiu pacienta. aby ste spomenuli, že je potrebné dostať tento vírus pod kontrolu. Musíme to urobiť práve preto, že je nelečiteľná. Musíme teda poskytnúť africkému obyvateľstvu také možnosti, ktoré im pomôžu dostať eh, túto chorobu pod kontrolu. Aj keď eh, samozrejme sa chceme vyhnúť prílišnej dramatizácii, rozhodne um, odhady VHO sú také, že sa situácia v najbližších mesiacoch ešte zhorší v súvislosti s týmto ochorením. 100 tisíc mŕtvych, možno viac, e, to nikto nevie. Povedali ste, že systémy zdravotnej starostlivosti v Európe sa rúcajú. Mysleli ste, Afriku e, je potrebné voči tomu zakročiť. Musíme si uvedomiť, že výskum potrebuje našu podporu. Ďalej, zároveň vidíme, že rada neustále škrtá financovanie mm, lekárskeho výskumu, dokonca sa e, pozastavujú aj tie procesy, ktoré už boli schválené. Ja nesúhlasím s kolegyňou Rivasi, myslím, že by bolo vhodné čo najrýchlejšie e, vyvíjať nové vakcíny bola by som rada, keby sme napríklad aj na úrovni OSN našli nové možnosti e, vývoja nových vakcín. Ak sú nejaké vedľajšie účinky, bolo by vhodné, keby e, čo najviac ľudí dostalo tieto vakcíny napriek e, možno vedľajším účinkom. Je to potrebné to, potrebné, to dostatočne financovať. Ďalej, pán Parňu, ďakujem pekne. Ja som bol spravodajcom za parlament eh, pre toto rozhodnutie o závažných zdravotných rizikách. Vyžadovalo sa to dva roky práce. V trialogu sme to napokon schválili po dobrej spolupráci s komisiou, ale aj s radou, aj s írským predsedníctvom. Až po roku tejto rozpravy sa dostávame ku konkrétnemu rozhodnutiu ktoré sa týka takýchto výrazných zdravotných rizík. Eh, v dokumente sme spomenuli aj to, ako eh, môžeme konkrétne v takýchto situáciách upokojiť našich 500 eh, tisíc Európanov. Je mi ľúto, že od zimy dochádza k rozširovaniu tohto vírusu v Afrike a pritom tu v Európe sa nikto nevyjadril a nepovedal že niektoré členské štáty prijali rozhodnutie, aby sa to koordinovalo na európskej úrovni. Tu nejde o žiadnu paniku, nejde tu o to, aby sme niekomu niečo predpisovali. Isté, že mohli by sme schváliť európsku koordináciu na spätné zvolanie zdravotného personálu priamo v teréne, ale to by nepomohlo. Nemecko a predsedníctvo rady nechcelo podporiť túto koordináciu na európskej úrovni. E, neviem, či sa musíme teraz ospravedlňovať za to, že sme proeurópsky a chceme v prípade takejto epidémie, takéhoto vírusu, môžeme predsa prispieť pridanou hodnotou, tak aby sme podporili našich občanov. To je predsa úplne základné právo. A to musíte vo svojom znamení tiež uviesť. A ešte, ak dovolíte veľmi krátko, pokiaľ ide o výskum, je to vírus, ktorý predsa nevznikol pred troma mesiacmi od roku 1976 v prípade um, Zaira bol prvý prípad na nejakom rýžovom boli Odvtedy už umrelo 550 tisíc ľudí, respektíve ochorelo. A teraz e, máme zhruba 3000 prípadov od zimy. Medzinárodné organizácie VHO, Lekári bez hraníc e, sa vyjadrujú, že už je až milión Afričanov, ktorí sú v súčasnosti v karanténe. To naozaj je veľmi znepokojivé. Je tu jednoducho nedostatok lekárskeho výskumu na africkom kontinente. A možno aj keď sa s pani Rivasi e, celkom nezhodneme, e, nebola celkom ani úplne mimo, čo sa týka Afriky. E, ďakujeme pekne. Ďalej je pán Demesmaker. E, ďakujem, pán predseda. Mám, mal som niekoľko otázok, ale mnohé z nich už boli zodpovedané, teda budem stručný. E, chcem sa pripojiť k predrečníkovi, k pánovi Parňu. Ja som bol tiež tenevým spravodajcom k tejto správe, bolo mi cťou pracovať na týchto nových právnych aktoch od novembra 2013. Už je to v platnosti. Ak dovolíte, stručne by som niečo povedal o Európskej zdravotníckej ochrane. Náš výbor má na starosti eh, koordináciu krízových situácií. V takýchto krízových situáciách by mal byť schopnejší eh, rýchlo poskytnúť koordináciu reakcie. Členských štátov by sa mali tiež koordinovať mm, aj čo sa týka informovanosti občanov, aj zdravotného personálu. Chcem sa opýtať, eh, ako vyhodnocujete prácu tohto výboru v súvislosti so šírením tohto vírusu Ebola a ďalej, pokiaľ ide o novú legislatívu, ktorú sme nedávno schválili, či naozaj prispieva k lepšej, aktivnejšej koordinácii. Vo väčšine členských štátov sa už prijali opatrenia na príjem pacientov s ebolom. E, chcem vedieť, či sa to prerokúva s týmto výborom a či sa to prerokúva aj na medzi príslušnými orgánmi v členských štátoch a aké ďalšie kroky sa plánujú v tomto smere a aké možné e, zlepšenia by sa prípadne mohli prijať. Ďakujeme. Ďalej, pán Balco. Elnökú, köszönöm a szót, és köszönöm biztos úrnak a világos tájékoztatója. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem aj vám, pán komisár, mm, za informácie, ktoré ste mm, poskytli v súvislosti s vírusom Ebola. Musíme e, sa trošku potešiť z toho, že e, vírus ešte neprišiel k nám do Európy, ale chcel by som pripomenúť, že v septembri mnoho študentov sa vráti späť do Európy z týchto krajín, najmä z Nigérie. Sú univerzity, na ktorých študujú až stovky takýchto študentov. A neviem, či naozaj môžeme byť spokojní s tým, že len vyplnia nejaký dotazník pri príchode vzhľadom na 21-dňovú inkubačnú dobu si nie som istý, či by sme nepotrebovali nejaké ďalšie formy kontroly, prípadne vyšetrení. Isté, že nemali by sme spôsobovať nejakú paniku. A ďalej, chcem sa opýtať, čo si pán komisár myslí o tom, že rozpočtová položka pre tieto kroky sa plánuje znižiť o 5 Ďalej, pokiaľ ide o americkú vakcínu, chcem sa opýtať, či by bolo možné urýchliť proces e, povoľovania tohto lieku v Európe. A ešte úplne posledná myšlienka o samotnom dôvode tohto ochorenia. Myslím, že sú e, sociálne aj iné faktory, ktoré sa na tom podielajú. Mali by sme povedať aj to, že keďže prírodné a ľudské zdroje sa využívajú tak, ako sa využívajú, aj toto sa dá považovať za jeden z dôvodov tohto ochorenia. Vy ste spomenuli, že v jednej z krajín je iba jeden lekár na 100 tisíc ľudí. Naozaj musíme byť úprimní a povedať si, že musíme urobiť všetko, čo v našich sílach, aby sme sa zbavili týchto obrovských rozdielov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A ešte dve posledné vystúpenia. Pani Pierik. Ďakujem. Pán predseda. Ja by som sa chcela pridať k tomu, čo povedal spravodajca. V priebehu letnej prestávky e, sa v Holandsku hovorilo iba o sankciách voči Rusku a o ebole. Ja som položila otázku ehm, vám, pán komisár Borg, a musím povedať, že e, sa to aj zodpovedalo a venovala sa tomu aj príslušná mediálna pozornosť a dobre to zabralo na občanov takéto opokojenie. Nemali by sme však e, teraz e, sa nejako upokojovať. Ide tu predovšetkým o peniaze a o peniaze pre Afriku. Prečo to prosím tak dlho trvá? E, tam žijú ľudia v obrovskej chudobe. Keby sa to stalo tu u nás alebo v Amerike, tak by sa k tomu pristúpilo úplne inak. Mm, myslím, že potrebujeme dostatok peňazí na pomoc a pokiaľ ide o koordináciu, tam musí prebiehať rýchlo. Aj ostatní sa na to pýtali. Myslím, že to sú veci, ktorými naozaj môžeme niečo dosiahnuť. Pozerám sa aj na Petra Lizeho. Aj ostatné e, veci sú síce dôležité, ale na toto sa musím sústrediť prioritne. Preto to sme predsa vyhrali aj voľby. Európsky parlament e, sa musí starať aj o takéto veci v Európe. A ešte na záver, ak dovolíte, niektorí vás to kritizovali, ale ja by som vám chcela mm, poďakovať a zablažovať všetkému tomu, čo ste dosiahli. Myslím, že to dokazuje, že ste e, fundovaní a kompetentní. Neznamená to však, že sa musíme e, uspokojiť s tým, čo sme dosiahli. Ďakujem pekne. A ešte posledná rečnička. Ďakujem, e, pán Borg. Myslím, že vaša prezentácia bola dobrá. Myslím, že ste jasne odpovedali na veľmi zložité eh, otázky. Myslím, že ste sa postavili eh, k situácii v Afrike správne. Teda nesúhlasíme úplne všetci s tým, čo povedala kolegyňa. Hovorilo sa tu o probléme, ktorý súvisí s nedostatkom kapacít členských štátov. Myslím, že toto je jeden z závažných európskych problémov. Povedali ste, že všetkých štátoch sú problémy, že nemajú dostatočne kapacity, nemajú dostatok peňazí a zdrojov na riešenie týchto problémov v prípade vypuknutia. Mohli by ste eh, sa vyjadriť k tomu, ako to napraviť? Mohla by Európska únia eh, prípadne poskytovať cestujúcim nejaké konkrétnejšie informácie zdravotnému personálu, aby pomohla členským štátom, alebo niečo iné, konkrétne, čo by Európska únia mohla robiť. Myslím, že väčšina z nás, ako tu sedíme, by sme naozaj chceli urobiť niečo konkrétne, chceme podporovať výskum aj finančne a chceme pomáhať ľuďom v Afrike, tak aby sme eh, ale aj riešili situáciu tu v Európe. Na záver sa vám chcem poďakovať eh, za veľmi dobrú spoluprácu za celé roky. Želám vám veľa úspechov do budúcna. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujeme všetkým kolegom za otázky, ktoré kládli v tomto druhom kole. A dávam slovo pánovi komisárovi, aby odpovedal. Thank you very much and I thank those members of parliament. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem za otázky zo strany ctených poslancov, poslankyň Európskeho parlamentu. Aj e, mne sa veľmi dobre s vami spolupracovalo v minulosti a dúfam, že väčšina tej legislatívy, ktorú sme schválili, sme schválili spoločne. Dovolte mi povedať celkom úprimne, a povedať, že kde si myslím, kde sú naše silné miesta, kde sú naše slabiny. Pokiaľ ide o výskum, Áno, pani Grosted má určité obavy a hovorí, že prečo sú to vždy americké projekty, ktoré sú tie najdôležitejšie. Treba však povedať, že v súčasnosti máme jeden americký, jeden európsky a Oxfordská univerzita a jej projekty, tento konkrétny projekt, ktorý začne skúšky na dobrovoľníkoch ľudí od polovice septembra. To bude poprvé eh, vôbec. Takže pokiaľ ide o výskum, ja si myslím, nechcem povedať, že sme najlepší, ale sme veľmi dobre pripravení ak by ste sa ma pýtali ohľadne laboratórií, tak by som povedal, že sme vytvorili tú sieť, ktoré fungu, ktorá funguje. Je to určitý signál solidarity s krajinami, ktoré nie sú tak dobre vyzbrojené, pokiaľ ide o analýzu a výskum a preskúmavanie týchto vzoriek vírusu, budú mať prístup k tomuto k tejto sieti. Takže sme dobre zorganizovaní, pokiaľ ide, ohľadne, pokiaľ ide o to, čo máme, čo dokážeme urobiť v prípade, že sa táto choroba rozšíri na kontinente Európy. Konkrétne vieme, že aké izolačné izolačky jednotky fungujú, ktoré máme, niektoré sú skutočne úplne izolované, niektoré fungujú, iné zasa, ako napríklad v menších krajinách, tak tam sú priestory budovy, ktoré môžu byť transformované do takýchto izolovaných priestorov. Peniaze. Áno, to je problém, ale ja som presvedčený, že práve tou diverziou, prečlenením niektorých financií z rozvo- rozvojovej pomoci môžeme prispieť k tomu, čo žiada VHO, aby sme teda v budúcnosti vyriešili túto krízu vypuknutia eboli. Avšak predsa len mám pocit, že problémy by sme v budúcnosti mohli mať s tým, to je to zdravotná evakuácia. Ako sa zorganizujeme, v tom zmysle, aby sme zabezpečili evakuáciu. Nie všetky mm, štáty majú vojenské lietadla. A vojenské lietadla, teda, ktoré sú schopné prepravy chorých pacientov. A to už nehovorím o tom, že ide o zamestnancov, posádku. Ľudia majú strach prepravovať pacientov. Nezabudnete na to, že v Liberii je tam, momentálne sa tam nachádza štrajk, je tam štrajk, pretože zdravotní pracovníci nemajú dostatočné finančné ohodnotenie na to, aby riešili ten problém, ktorý tam majú. Preto my koordinujeme s ostatnými komisármi, ako napríklad na úrovni Sanka a ostatných služieb, humanitárna pomoc a tak ďalej. A tak ďalej, ako aj zahraničné služby tá koordinácia prebieha v tom zmysle, aby sme lepšie zosúladili prostredníctvom využitím možných vojenských lietadiel, evakuáciu vo väčšom počte v prípade, že to bude potrebné, pretože v súčasnosti to bolo tak, že tie potreby pre evakuáciu boli malé a vlastne lietadla evakuovali iba jedného pacienta, v prípade toho španielského pacienta, a ten zomrel. Spojené kráľovstvo by to dokázalo zabezpečiť, ale dokážu to aj menšie krajiny zabezpečiť. Takže máme stretnutia dokonca aj dnes na to, aby sa skoordinovala spolupráca v tejto oblasti, v oblasti evakuácie. To znamená, ak by ste sa ma pýtali, že kde by sme sa mali snažiť možno ešte viac, a kde máme také slabé miesto, tak to je práve tá evakuácia, pretože pokiaľ ide o výskum a pokiaľ ide o laboratórne testy a pokiaľ ide o pripravenosť, na základe tých informácií, ktoré boli sprostredkované na základe tej komisie, ktorú máme, ktorá sa stretáva pravidelne každý týždeň, ja si myslím, že sme pripravení v, tejto, v tomto ohľade. Takže ja by som chcel zodpovedať aj na tú otázku, ktorú som nezodpovedal pánovi Pedicinimu ohľadne imigrantov. Tá prvá časť tejto otázky sa bude, bude v duchu môjho osobného vyhodnotenia situácie, ale ja som z krajiny, kde máme veľký problém s emigráciou, Grécko, Taliansko, máme tam toky južných migrantov a bol som ministrom vnútra v našej krajine 10 rokov a musel som sa vysporiadať s touto problematikou, takže viem, o čom hovorím. A počúvate tu populistické vyjadrenia ohľadne toho, že ako vlastne sa teroristi dostanú do Európy. Ja si myslím, že teroristi majú iné možnosti, lepšie možnosti, ako ísť do Líbie. Na Líbarskú loď zaplatiť tisíc eur a potom sa snažiť nastať na Maltu alebo Lampedusu alebo na Sicíliu sú predsa jednoduchšie spôsoby dostať sa do Európy, keď máte dostatočné množstvo peňazí. A nemyslím si, že pacient trpiaci na ebolu bude dostatočne silný fyzicky na to, aby prešiel z Gineji do Líbie, do Tuniska a potom nastúpil na túto rivárskú loď, čo bude dlho trvať na to, aby sa vôbec dostal na európske pobreže. Ale Napriek tomu, že som to uviedol, predsa len napriek týmto fyzickým problémom, ktoré tu sú, sú tu iné spôsoby, ako sa dá dostať do Európy. To znamená nie len cez more zo Severnej Afriky. Organizujeme sa teda v rámci našej organizujeme špecifickú pracovnú skupinu na úrovni tej komisie, a už sme o tom vlastne hovorili aj pred e, vypuknutím Evoli, že aké bude na čo využívame vlastne screening zdravia imigrantov, či ktorí prichádzajú k nám, či už cez vzduch alebo po mori, ak nebudeme koordinovať takéto výsledky zdravotníckého screeningu. Ak napríklad Malta bude mať iné kritéria ako Grécko alebo Taliansko, že čo sa tam vlastne robí v rámci toho screeningu, pokiaľ ide o zdravotný stav, tak to nebude dobré. Takže musíme to skoordinovať. Koordinujeme vlastne e, našu spoluprácu aj s ministerstvami vnútra a spravodlivosti, že aké kritéria by sme mali mať. A sú na to vytvorené špecifické finančné prostriedky na to, aby sa financovali práve tieto screeningy. pokiaľ ide o výskum, tam som povedal dosť informácií. Treba povedať, že nedostatok je matka vynaliezavosti. A aj v tomto prípade, keď budeme mať nejaké urgentné stavy, tak sa budeme snažiť zlepšiť tie naše postupy musíme zabezpečiť, že aby teda tie lieky, ktoré sa dostanú na trh, boli bezpečné. Na to máme agentúru. A ak budeme mať kritickú situáciu, tak skrátime ten, to obdobie, v rámci ktorého sa testuje takáto vakcína, ktorá by sa uplatnila v prípade ochorenia ľudí. Máme tu viacero teda projektov, tri americké a jeden európsky. ohľadne študentov a ich návratu. Neexistuje nejaký dokonalý screening zdravia. Ako som povedal, meria sa iba teplota. Ale teplotu môžete mať aj kvôli malárii alebo inému ochoreniu. prípadoch toho falošného poplachu sa skôr dostavila malária, nie ebola. A treba povedať, že tieto falošné poplachy nás informujú aj o tom, že my máme takéto systémy včasného varovania, máme dostatočnú mieru zabezpečenia vyškolenia, A to sa týka práve tých ochorení, ktoré nie sú žiadom spojení s ebolou. Ale Hľadali sme teda ebolu a výsledok bol negatívny. A to je pozitívny výsledok. Je to negatívny výsledok síce z zdravotníckého hľadiska, ale pozitívne je to, že sme to zachytili a preskúmali. Naposledy sa ma pýtali, že tu bolo nebezpečenstvo epidémie a boli tu e, vakcíny, ktoré neboli využité, ale je lepšie mať vakcíny, ktoré sa nepoužili, ako mať epidémiu a zrazu nemať dostatočné množstvo vakcinácií. Ja si pamätám, ako to bolo u nás. Ťažko skúpiť vakcínu, keď sme tu mali napríklad vtáčiu chrípku a boli sme závislí od iných členských krajín, ktoré nám poskytli takéto vakcíny. Teraz máme spoločné obstarávanie, dohodu o obstarávaní vakcín na základe smernice o cezhraničnom nábore takýchto liekov a to už začína prinášať plovy, plody, prvé ovocie. Možno by John ešte mohol doplniť, že čo robia členské štáty, pokiaľ ide o výmenu informácií, na úrovni tej komisie, že čo sa teda vlastne robí na úrovni tej komisie pre zdravie a bezpečnosť, pokiaľ ide o výmenu informácií medzi členskými štátmi. Veľmi stručne. minutu mám, dobre. Výmena informácií na tejto, v tejto komisii sa deje skutočne v reálnom čase. Uvediem príklad. Napríklad včera Jeden z našich členských štátov mal ťažkosti, nevedel definovať to, ako sa má robiť testovanie ebol, eboli a do hodiny dostali z našej komisie odpoveď. Takže toto je konkrétna odpoveď, ako väčšie členské štáty, ktoré sú lepšie vybavené, môžu pomôcť menším krajinám s menším množstvom skúseností v reálnom čase vysporiadať sa s touto krízou. Takže vidíte, že to funguje aspoň zatiaľ. Dúfame, že teda zostane to v tomto stave a bude to fungovať. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne váženému pánovi komisárovi za jeho detailné informácie, ochotu reagovať na jednotlivé otázky. Ja sa mu teda chcem poďakovať, rozlučiť sa s ním, ale my tu máme ešte jeden bod. Budeme hovoriť o európskom semestri. Po 30 sekundách pokračujeme. Grazie colleghi e... Ďakujem veľmi pekne kolegom, kolegyňám. A týmto sa dostávame k bodu číslo 7 dnešného programu. Ide tu o stanovisko, ktoré vypracoval pán Gerbrandy, pokiaľ ide o európsky semester. A ja by som teraz dal slovo kolegovi, aby on mohol svoj text predniesť a predstaviť v anglickom jazyku. Ďakujem mu teda aj za jeho úsilie počas letných prázdnin, pretože on vlastne sa venoval tejto problematiky vtedy, keď ostatní kolegovia sa tešili slniečku. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Na záver teda asi dostanem najväčšiu pozornosť tých naj vytrvalejších kolegov, takže budem sa snažiť využiť túto vašu pozornosť. Bolo to naprogramované na dopoludne, ale musím povedať, že je lepšie vystupovať po komisárovi Potočníkovi, pretože on nám poskytol veľmi zaujímavé informácie, nielen ohľadne semestra, ohľadne tej kruhovej ekonomiky, ale aj ohľadne veľmi zaujímavých otázok, ktoré súvisia s hospodárskym rastom, takže je možno lepšie pre mňa vystúpiť po jeho intervencii a budem sa snažiť byť čo možno najstručnejší, pán predseda. Ja som presvedčený, že je veľmi dôležité začať s určitými poznámkami k téme európskeho semestru, pretože to nie je niečo, o čom hovoríme NV každý deň. Áno, boli to, mali sme tu finančnú a hospodárskú krízu, ktorá viedla k veľkým problémom v rámci Európy a poukázala na to, že tu je veľký rozptýl medzi členskými štátmi a rozhodli sme sa zostaviť tento európsky semester. To bude vlastne ročný cyklus hospodárskej koordinácie politiky a Európska komisia vlastne robí detailnú analýzu programov členských štátov, hospodárskych a štruktúrálnych reforiem a poskytuje informácie a odporúčania na obdobie 12 mesiacov. Čiže nejde tu iba Európsku komisiu, je to Európska rada, ktorá potvrdzuje tieto odporúčania. Takže toto sú, oni sú súčasťou, kľúčovou súčasťou týchto základných reforiem, ktoré robíme v Európe. A treba povedať, že strategické dokumenty pre obdobie 2020 je ten hlavný dokument a štruktúrálne reformy sú teda základom nášho hospodárskeho rastu pre budúcnosť. Aká je teda úloha parlamentu? My máme správy, ktoré čítame dve počas roka. Je to správa ktorá sa sústredí na hospodársky rast a potom jedno na jeseň, kde sa hovorí o konkrétnych odporúčaniach pre konkrétne členské krajiny. A to vlastne máme teraz tu. To znamená, táto, toto stanovisko v ikone sa bude sústrediť tak na implementáciu pre obdobie za rok 2014, ako aj pre odporúčania do roku 2015. Európa 2020 mala tri piliere, hospodársky, sociálny a pilier udržateľnosti a je absolútne dôležité, aby ten pilier udržateľnosti bol dostatočne bezpečný, bezpečne ukotvený v rámci toho semestra. Štruktúrálne reformy musia zohrávať kľúčovú úlohu. A to je nielen iba moje vlastné presvedčenie, to bolo odobrené aj zo strany Európskej komisie a zo strany Rady. A ja uvediem pár príkladov otázok, ktoré boli spomenuté v rámci európskeho semestra. za posledné dva roky sme sa tu venovali otázkam kvality vzduchu, prevencie záplav a podobným otázkam. To sú teda tie témy, ktoré vlastne za ostatné dva roky boli nastolené. Ja som sa sústredil veľmi na to, aby sme dosiahli stanovisko v Envy, pretože som presvedčený, že je to dôležité v súčasnosti, pretože udržateľnosť sa ukotvuje v tom procese semestra, ale ešte stále to nie je dostatočne zabezpečené. A musíme v našom výbore zabezpečiť podporu pre tieto, pre tieto riešenia. Musíme preukázať teda nielen záujem, ale musíme musíme jasne pokazať na to, čo chceme dosiahnuť, aby bolo obsiahnuté v finálnej správe parlamentu. Chcem zablahoželať talianskému predsedníctvu. V júli sa tu zorganizovala neformálna, neformálna rada v Miláne. Bolo to spolu s ministrami pre zamestnanosť, takže dobrá, dobrý príklad toho, ako by sme mali spolupracovať. A ďalší krok bude spoločné stretnutie s ministrami ECOFINO to bude pravdepodobne ešte ďalšie posilnenie tejto diskusie o hospodársky rozmer. Pokiaľ ide toto stanovisko, je to obsahuje iba 1500 znakov, to je limit, ktorý pre takéto stanovisko máme stanovený, takže to je aj dôvod, prečo je to také krátke, ale možno to umožní to, že budeme môcť o tom hovoriť v rámci tých 15 minút, ale zároveň budeme aj my v rámci pozmeňujúcich návrhov do istej miery obmedzení, pretože ak budeme mať takýto jasný, zacielený signál pre ekon, tak máme väčšiu možnosť, že presadíme to, čo chceme v tom finálnom uznesení. Filip de Bakker je vlastne spravodajcom vo výbore Ekon a jeho navrhovaná správa sa bola práve zverejnila. Poukázal napríklad na zdaňovanie v životnom prostredí a tak ďalej. To je veľmi slubné, ale myslím si, že môžeme to navýšiť. My tú údernosť tohto jeho zámeru aj zo strany stanoviska Envy. Tie prvky moje stanoviska je to, že ozelenenie hospodárstva môže posilniť hospodárstvo, ja som bol svetkom dnes tomu, že nie všetci kolegovia sú presvedčení o tejto skutočnosti, ale zastávam názor, že je to veľmi jasná vec, ktorá tam musí byť obsiahnutá a musí byť prioritou aj v rámci toho procesu pre semester. Po druhé, surovinová efektívnosť. To je takisto veľmi dôležité Vychádza to z tých zistení Európskej komisie a vychádza to zo zistení viacerých štúdií. Hovoríme tu o úsporách pre priemysel na úrovni 600 miliárd eur. To je ročná úspora. Ak niekto potrebuje iné argumenty preto, na to, aby sme tento problém porovali aj ďalej, tak argumenty sú úplne jasné, pretože tu hovoríme o stovkách tisíc, hovoríme tu o tisíckach nových pracovných príležitostí ale to znamená, že musíme postupovať efektívnejšie, úspornejšie s našimi zdrojmi, musíme formulovať a implementovať naše stratégie v tejto oblasti koordinovaným spôsobom a Európsky semester je vynikajúca platforma na koordináciu týchto našich snažení. A po tretie by som chcel zdôrazniť, že pokiaľ ide o odpad, to súvisí s tou predchádzajúcou problematikou. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa na to sústredili, pretože sú tu veľké rozdiely medzi členskými krajinami a to je vlastne presne to, čomu sa chceme vyhnúť práve procesom tohto európskeho semestra, aby sme nemali nejaké veľké rozdiely na konci medzi členskými štátmi a ich hospodárstvami. Takže to je vlastne obsiahnuté v správe. Teraz tu mám pár pozmeňujúcich návrhov, ktoré už mám pripravené a budem sa sústrediť na jeden konkrétny, to sú e- ekoinovácie. Je veľmi dôležité, aby sme sa sústredili oveľa viac na ekoinovácie, na to, aby sme posilnili naše hospodárstvo a ja k tomu predložím pozmeňujúci návrh. Na záver, hovorili sme tu už o tom, že práca musí byť urobená musela byť pripravená v priebehu augusta, keď väčšina z nás bola na dovolenkách, tak by som chcel sa poďakovať mojej asistentke Rinke Brusel, pretože ja keď som môjmu asistentovi, pretože ja keď som bola dovolenke, tak on mi pomáha. Takže ja sa mu chcem poďakovať. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Ďakujem vám aj e, vášmu asistentovi za mm, odvedenú prácu. teraz chcem eh, počuť, eh, čo nám to povedia tieňoví spravodajcovi a potom dám slovo zase kolegom. Myslím, že aj Ďakujem pekne. Táto debata prebieha vo výbore už šiestý čas a ja súhlasím s tým, čo znelo a chcem hlavne zvorazniť dôležitosť eh, toho, potrebe nájsť nové modely rozvoja s selektívnymi investíciami, ktoré sa zameriavajú na veci ako je zelený rast. Debata o európskom semestri je výborná príležitosť, ako zahrnúť životné prostredie do e, našich e, starostí. EU by e, nemala byť len najväčšia, najsilnejšia ekonomika, mala by to byť najlepšia, najudržateľnejšia ekonomika na svete. západné spoločnosti musia mm, zvorazňovať e, dôležitosť toho. Dovolte mi uvieť e, príklad e, z Portugalska. My reštrukturalizujeme náš rozpočet, čo je potrebné a spôsobuje to ťažkosti, ale tiež sa zameriame na zvolnú ekonomiku a na najväčšie je. faktory rastu v ekonomike, čo e, vytvára aj rast aj pracovné miesta a tiež e, chceme zľahčiť e, daňové zaťaženie pracovnej sily a presunúť ho na znečistenie. ale chceme sa zamerať na inovácie a podporiť dobré skúsenosti a prax, hlavne v verejnom aj súkromnom sektore a tí, ktorí sú zodpovední za poškodzovanie životného prostredia, za to musia platiť a chceme nájsť nové modely recyklácie a chcem tiež zvorazniť dôležitosť daňových stimulov a toto musí e, byť riešené prostredníctvom e, zniženia daňovej záťaže pracovnej sily, čo e, posilní spotrebu ekologická mm, politika môže mm, posilniť zamestnanosť a toto môže spôsobiť e, väčšiu konkurencieschopnosť. Teraz za socialistov kolega Kaputo. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem zablažovať kolegovi pánovi Gerbrandy mu za prácu, ktorú robil počas letného obdobia Mám pár pripomienok a budem hovoriť čo najstručnejšie. Účinnosť, efektívnosť energetických zdrav je zásadná, ak máme mať e, udržateľný rast a preto krátko, stredo a dlho e, do obých výhľadok sú to kľúčové faktory pre konkurencieschopnosť e, e sa angažuje pre zníženie spotreby energie do roku 2020 a trajší trend ukazuje, že mnohé štáty teraz dosahujú len 10% na členské státy, preto e, riskujú, že sa ani nepriblížia k e, splneniu cieľov energetickej efektivnosti v strategii 2020. A toto je stratená príležitosť, čo to rastú v našich regiónoch a je tu veľa možností tvorby pracovných miest, ako sme už počuli, takže musíme prijať viac restriktívnych opatrení, mali by sme sa e, zasadiť o to, aby sme mali viac e, záväzných e, opatrení e, zavedených, e, aby e, tieto platili pre štáty a ekonomickú situáciu. Ekonomická koordinácia musí zohľadňovať udržateľnú ekonomiku v sektore životného prostredia a musíme zhrnúť e, ten pokrok, ktorý sme už dosiahli e, v zelenej ekonomike a tiež musíme sa e, ubrať k daňovému systému, ktorý bude viac ekologický a napríklad tiež zvyšovať dane na zdroje znečistenia životného prostredia a Napríklad e, príjmame tie opatrenia, ktoré nám umožnia ušetriť veľa peňazí a toto bude veľa účinnejšie ako systémy dotácií. Myslím, že mali by sme posudzovať tento európsky semester, aby sme tiež stimulovali zelenú ekonomiku, aby sme mohli ušetriť asi 70 miliard eur a získať nárast e, nášho obratu asi 40 e, miliard. Takže e, legislatíva o odpadoch musí byť dôsledne plnená. Ďakujem za guje, teraz pani Konečná. Ďakujem, pane predseda. Ďakujem, pán predseda. Ja tiež sa pokúsim byť stručná stanovisku kolegu nám chýbajú dve základné veci a jedna je e, nutnosť e, väčšej previezanosti všeobecne s otázkou zdravia a zdravotnej starostlivosti a to nechyba len v stanovisku pána kolegu, ale tiež v správe Vibro Econ. A dovolte mi povedať a potvrdiť, že ekonomická kríza má vážny vplyv na obmedzenie prístupu k zdravotnej starostlivosti. Aj dane, ktoré sú spomenuté v Európskom semestri, nám no, môžu um, obmedzovať prístup k zdravotnej starostlivosti a dôsledku um, rozpočtových škrtoch sú potom um, prístup k zdravotníckým službám tvrde zasiahnuté a myslím si, že uh, náš výbor je na to určený, aby sme to spomenuli v našej správe a tiež uh, druhá vec, uh, ktorú chceme povedať, je zamerať na prednú hodnotu tzv. zelených pracovných miest Správa pána kolegu e, Sejce spomína, že celková ekologizácia hospodárstva prinesie tzv. želané pracovné miesta, no myslím, že by sme v tomto mali mať e, stanovisko veľa konkrétnejšie, len čo sa týka spôsobu, ako to dosiahnuť. Je treba povedať, že tieto pracovné miesta nevzniknú automaticky len tým, že sa zekologizuje hm, hospodárstvo a je treba e, na to vyvíjať činnosť a ja vás nebudem zdržovať a dávam k tomu ďalšie podklady. Ďakujem teraz za zelených, e, kolega Sretlik. E, zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ja ću možda biti još kraći nego... Ďakujem pán predseda, ja sa môžem vyjadriť ešte kratšie ako predchádzajúci rečníci. Samozrejme ďakujem kolegovi Gebranimu za jeho snahu ktorú vložil do tejto práce. Zatiaľ, čo sme boli na dovolenke, e, my e, vítame, že Vyberaný dostal možnosť e, vypracovať stanovisko k téme Ekon. To ukazuje, že tento výbor je uznaný v tejto oblasti. Pre nás je dôležité toto My chceme, aby toto stanovisko tiež eh, zdôrazňovalo, že eh, je nutné investovať do obnoviteľných energií a že to je priorita. A tiež sa domnievame, že treba do toho zapracovať, že do akej miery členské štáty sú tie investície do obnoviteľných energií efektívne predložím eh, pozdňujúci návrh eh, k ekoinováciám, aby sme to posunili, ale ináč podporujeme to stanovisko. Ďakujem. Zara za skupinu EFD ehm, pán Bentin má slovo. Ďakujem. My sme eh, privítali stanovisko pana, eh, požiadavku pana Gebrandyho, aby eh, to stanovisko z výboru eh, Envy bolo oddané do výboru Ekona. My súhlasím s tým, čo povedal pán Gebrandy z jeho frakciu a nám ide o to, aby sme posilnili niektoré aspekty, ktoré boli uvedené. A to je presne to, čo sa týka tých rozporov medzi e, týmito e, skutočnosťami celkovo. Talianský premiér Matenci povedal, že tu máme dočinenie s novým na začiatkom a z, e, no, e, že zažijeme nové budovanie európskych projektov. To je veľmi pôsobivé posolstvo Európskej rady. A to teraz zdá sa predstavuje zmenu v tom, ako Európa chce sa vyslobodiť z krízy, ale v Taliansku a to platí aj pre Chorvátsku, sa rozhodli, že energetika prostredníctvom obnoviteľných zdrojov e, sa zdvojnásobí. A e, to je e, miestný záver hlavne pre zdravie ľudí a pre podnosodárstvo, pretože nie sú k tomu zodpovedujúce ekonomické ciele o ktorých sme hovorili s komisárom Potočníkom. A musíme tiež spomnúť, že fosilná energia nerieši nič a pán Gebrandy zahrnul ehm, túto koncepciu teda poviem a e, my veríme e, v e, lepšie rozdelenie energetických výrobkov a Chceme dať e, väčší výber občanov a nielen pre lepšiu demokraciu, ale pre lepšie otvorenie pre ekonomický rozvoj. Peter Líze. Ďakujem. Ďalší vystupujúci najprv Peter Líze. Ja budem hovoriť krátko, pretože veľa dôležitých vecí už odznelo aj zo strany spravodajcov, aj zo strany tieňových spravodajcov, tieňových spravodajcov pána Mela. Chcem um, povedať to, čo um, je v tom návrhu. Um, podporiť tým um, príkladom z Portugalska. Máme tam kolegu, ktorý má na starosti eh, ochranu klímy a eh, je to príklad, ako môže eh, byť investície do udržateľného rozvoja východisko z krízy a v tomto musíme Portugalsko podporiť, ale E, jedna vec sa tu nespomenula a to e, téma zdravotníctva. My sme aj výbor pre zdravotníctvo a e, v oblasti zdravotníctva je to veľmi relevantné a my prirodzene v štátoch, krizových štátoch, ktoré boli pod tým ochranným dáznikom, boli tam nutnosti úspor, ale máme tu aj problém s efektivnosťou a my sme zistili, že tie e, lacnejšie generika e, liekov sa e, nepredávajú, ale len tie drahé originály a tým trpia pacienti a musíme to nahradiť silným, výkonným, ale efektívnym zdravotníctvom, ktoré pomáha ľuďom, ale tiež vybuduje silné ľudové hospodárstvo a spolu s týmito aspektmi zdravotníctva sa musím zaoberať a ja chcem teraz predložiť poznici návrh a podporiť tú e, žiadosť, aby sme budovali e, efektívnejšie a silnejšie zdravotníctvo ako základ pre e, ľudové hospodárstvo. Kolega Balco. Ďakujem teraz kolega Balco, posledný rečník. Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne. Chcem vysvetliť, prečo nemôžeme podporiť e, toto stanovisko. Je tam 6 bodov ako navrhov v našom mene, kde členské štáty vytvárajú svoje rozpočty a asi by som mal zajsť do podrobnosti v týchto veci a povedať, že kde súhlasím a kde nie, pretože mi tu niečo chýba. Ale musíme uvažovať o tom, na čo sa to používa v rámci Európskeho semestra. Ja som bol člen Maďarského parlamentu 4 roky. Mal som na starosti európske veci a videl som, Čo to znamenalo? A znamenalo to, že zatiaľ čo dialog už um, prešiel a návrhy sa formulujú ako požiadavky a keď v septembri ako zástup Národného parlamentu, keď som chcel to diskutovať e, s našim rozpočtom, tak povedali, že nemôžeme to urobiť, lebo to bolo dosť dohodnuté v ECOFINE a to musíme plniť. To je teda dôvod, prečo sa domnievame, že môžeme prijať tieto pripomienky ako návrhy. Sú povinné. A žiaľ, nie sú veľmi dobré pre našu e, zvrchovanosť. Relatore. Než zavrieme tú debatu a dáme slovo spravodajcovi, chcem dať slovo pánovi Kodesku z komisie. Máte slovo. Thank you very much, Mr. Chair. Ďakujem, pán predseda. Ja som z DG životné prostredia a zastupujem komisiu. Už som o tom diskutoval s kolegami v Ekvine a aj s tými, s ktorými pracujeme na tomto procese, komisár e, vystúpil k tej téme predtým, takže ja už e, nebudem, aby som e, vás nepripravil časmi. Vítame včasné zapojenie komisie do tej diskusí prostredníctvom procesu európskeho semestra. Tento kozročný prehľad rastu 2015 e, bude predmetom, bude na programe novej komisie. My to skúmame podrobne a robíme mnoho štúdií na úrovni komisie aj s členskými štátmi a vidíme, že e, tam je obrovský prospekt pre e, podniky a občanov, keď investujú do zlepšenia efektívnosti a ozelenenia ekonomiky a pár čo sme tu spomenuli ale posun e, k um, udržateľnému rozvoju s um, výbornými výsledkami pre ekonomiku a aj životné prostredie nenastane samo sebe. E, potrebujeme spolupracovať a um, vynaložiť úsilie, aby sme to robili spolu a preto sme radi, že aj vy sa do toho angažujete a v tom zmysle minulý rok e, uviedol prehľad o každoročnom raste, že komisia bude pracovať e, úzko s národnými orgánmi a parlamentami a ďalšími inštitúciami, ako napríklad e, parlamentom, sociálnymi partnermi a účastníkmi, aby vytvorili e, ducha partnerstva, aby položili základy pre múdry a udržateľný rast v celej EU. A tiež vítame, že ste sa ujali tej výzvy, ktorá bola formulovaná v tom znamení inventúry e, plnenia Európy 2020 v marci že má e, Európska únia zlepšiť svoju efektívnosť nakladania so zdrojmi. A e, toto bolo formulované v tom balíku krovej ekonomiky a hoci toto stanovisko je veľmi krátke, určite po ňom prídu podrobnejšie Ehm, myšlienky od vás v budúcnosti, v blízkej budúcnosti. K tým pár aspektom, eh, čo chcem povedať, je, že eh, my na strane komisie pracujeme s členskými štátmi, eh, keď skúmame európsky semester a to na základe nedávno založenej expertnej skupiny a budeme na tých odporúčaniach pre jednotlivé štáty a niektoré členské štáty sú pokročilejšie ako iné, je dôležité to šíriť. Tiež je uh, užitočné spomenúť, že uh, na tej schôdzi um, kolega spomenul, aké je dôležité zapojiť uh, tú krovú ekonomiku do um, tej revízie EU 2020 tým, že zahrnie do toho indikátor, indikátory eh, efektívnosti nakladania so zdrojmi a talianské predsedníctvo zorganizovalo prvý neformálny meeting eh, ministrov životného prostredia a práce, čo vítame a k ďalším krokom Rada pre životné prostredie pripravuje zavri rady eh, pre prípravu na ďalšej schôdzi v oktobri a talianské predsedníctvo tiež zabezpečilo, že ďalšie predsedníctvo um, bude um, klas prioritu na ozelenenie. Pre zhrnutie chcem povedať, že priority, ktoré ste uviedli v návrhu stanoviska, dobre zohľadňujú naše vlastné starosti, ambície predsedníctva rady a aj to, čo bolo vyjadrené v e, Rade pre životné prostredie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, teraz dám slovo nášmu spravodajcovi na krátku odpoveď. Chcel by som sa poďakovať kolegom za takmer jednomyselnú podporu tohto návrhu. Teším sa na spoluprácu. Teším sa na ich pozmeňovacie návrhy. Hovorili už e, zhruba o nich súhlasím s kolegom Lízem aj s ostatnými, že zdravie z tohto ešte stále chýba ako aspekt. Teda teším sa na ich konkrétne návrhy otázke zdravia. A ešte úplne pozná poznámka, keď súhlasíte na toľko, ako ste to uviedli, prosím, pôsobte aj na svojich kolegov v politických skupinách, aby výbor EKON tiež chválil e, tento návrh, pretože je dôležité, aby sa nám to podarilo presadiť, aby sme potom v pléne mali dostatočnú väčšinu. Ja sa tiež budem snažiť, e, aj keď spravodajcom je kolega Debaker, ale možno budeme potrebovať aj vašu pomoc. Ďakujem. Ja by som ešte chcel dôrazniť, e, aký je časový rámec celého. Ten pozmeňovací návrh je 10. septembra o 12. hodine, iba v angličtine. Neskôr bude sa spadovať stanovisko tohto stanoviska v výbore NB 13. septembra a ďalej schválenie správy 7. oktobra a potom v oktobre to bude aj v plene. Ďakujem. Myslím tým, že môžeme uzavrieť našu schôdzu. Dovidenia